Vážené kolegyne a kolegovia, dovolte, aby som vás srdečne privítal. Tešíme sa, že po včerajšom zasadnutí ste takmer všetci. Chcem privítať najmä pána komisára Ferhojgena, ktorý sa vyjadrí k otázkam komisár Verhoeven, ktorý sa e, bude vyjadrovať k otázkam priemyselnej politiky. Eh, už sme opakovane poukazovali na to, že ide o jednu z ústredných otázok práve v najbližších rokoch, teda aká bude pozícia európskeho priemyslu, kde sú silné, kde sú slabé stránky, eh, kde mu môže byť nápomocný s európskymi opatreniami. Preto som veľmi vďačný, že pán Verhoeven na úvod ehm, nášho funkčného obdobia prišiel a v podstate vyjadri niekoľko svojich myšlienok a urobi taký úvod do diskusie. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy a páni, ďakujem za to, že ste ma teda chcem vám e, zabláželať k voľbe predsedu tohto dôležitého výboru a e, som veľmi rád, že aj v budúcom legislatívnom období sa budete zaoberať touto veľmi zložitou témou európskej priemyselnej politiky. Dnes by som chcel hovoriť s vami o priemyselnej politike. Ešte raz chcem poukázať na to, že priemyselná politika predstavuje novú oblasť e, našej politickej aktivity. Už v minulosti táto oblasť existovala, teda priemyselná politika v Európskej únii, ale to bola protekcionistická a intervencionistická záležitosť a dnes už tak nerobíme. Naša predstava o priemyselnej politike je dnes taká, že chceme silnú, výkonnú, modernú um, oblasť priemyslu aj na to, aby sme mali silné, silný a výkonný e, sektor služieb a pre, toto priemysel, pre, pre, pre, pre, to, pre tento priemysel by sme mali vytvoriť čo najlepšie rámcové podmienky, ale nemali by sme sa miešať do e, podnikových rozhodnutí a do hospodárskej súťaže. Európsky priemysel je e, od leta minulého roku v jednej z najťažších kríz e, za posledné roky. Táto kríza sa ešte neskončila. Európska produkcia e, bola vo voľnom páde v poslednom štvrť roku, roku 2008 a v prvom štvrť roku roku 2009. Teraz vidíme e, náznaky e, miernej stabilizácie priemyselného outputu, mierne zobtavenie, ale je to stále na úrovni roku 1997. Čiže musíme počítať s tým, že dôjde k výrazným štruktúrálnym zmenám v podobe eh, zlúčení, ale bohužiaľ aj v podobe podnikov, ktoré budú vylúčené z trhu. Toto riziko je dosť závažné pre malé a stredné podniky eh, v dodávateľskom reťazci ale možno vyzvihnúť aj niekoľko pozitívnych aspektov. V kríze sa vnútorný trh ukázal byť ako e, veľmi e, stabilný a málo náchylný voči protekcionistickým zákrokom. E, myslím, že sa nám spoločne podarilo v európskych inštitúciách zabrániť návratu k ekonomickému socializmu. A myslím, že sa nám takisto podarilo zabezpečiť, že programy obnovy, programy konjunktúry, ktoré boli prijaté a spustené na európskej úrovni ako aj na úrovni členských štátov, nepredstavovali klasické dodačné programy, ale programy, ktoré e, slúžili dlhodobým priemyselno-politickým cieľom. Išlo o investície do oblastí, e, ktoré potrebujeme v budúcnosti, čiže vzdelávanie, výskum, moderné infraštruktúry. Na pozitívnej stránke treba poznamenať aj to, že podnety pre rast e, boli podporené. To platí najmä pre rýchlo rozvíjajúce sa trhy mimo Európy a pre ich e, vysoký dopyt ale treba aj podotknúť, čo je dôležité pre ďalší rozvoj moderných technológií, ktoré e, vedú stále k novým výrobkom a novým službám a novým trhom. Na, na negatívnej stránke treba poznamenať, že v bankovom sektore ešte nie sme na konci tunela, Sice už vidíme svetlo na konci tunela, ale bolo by predčasné hovoriť o konci krízy a to znamená predovšetkým pre naše podniky, že aj naďalej musíme počítať s komplikáciami pri financovaní eh, investícií, dokonca pri financovaní hm, bežných obchodov. Na tomto pozadí sa teraz nachádzame pred otázkou, čo nás čaká v najbližších rokoch, aké kroky musíme podniknúť. A myslím, že by bolo celkom dobré e, uvedomiť si, čo sme sa naučili za uplynulé roky a aj v čom sme identifikovali určité deficity za uplynulé roky. Chcel by som e, zdôrazniť najmä to, že kľúčová otázka pre našu budúcu konkurencieschopnosť je naďalej naša inovačná schopnosť. Toto sa nezmenilo. Táto úloha e, sa dokonca ešte zdôraznila, pretože musíme zohľadniť nielen znalostnú ekonomiku a túto posilniť, ale zároveň e, musíme podporiť aj e, nízkouhlíkovú ekonomiku. V obidvoch prípadoch predstavuje inovácia jediný nástroj, na základe ktorého toto môžeme dosiahnuť. Komisia pred niekoľkými týždňami prijala veľmi dôležitý dokument, e, ktorý odporúčam do pozornosti výboru. Ide o e, zásadný kritický pohľad na našu inovačnú politiku a samozrejme sme zaznamenali aj pokroky za uplynulé roky, ale celkový obraz nie je uspokojivý a v tomto oznámení e, strednodobej revízie našej inovačnej politiky uvidíte, že e, veľmi konkrétne hovoríme aj o tom, v čom spočívajú deficity. E, sme tak trochu zamotaní, príliš e, málo sa koncentrujeme, projekty sú príliš zložité a byrokratické a nevynakladáme dostatok finančných prostriedkov. Ešte stále máme výrazné nedostatky pri komercializácii nových rozvojov budúca komisia podnikne tieto kroky, e, táto komisia už nie. E, podľa vzoru e, Small Business Actu, ktorý predstavuje nový politický nástroj pre komisiu. Všetko zlúčené v jednom balíku, jedna politická stratégia pozostávajúca z legislatívy, z politických princípov a z politických iniciatív a takéto niečo budeme potrebovať aj pre inovačnú politiku a v priebehu budúceho roku môžete počítať s Európskym inovačným aktom, ktorý vlastne zahájí novú fázu európskej inovačnej politiky. A toto je naozaj nevyhnutné, pretože vidíme, že naši partnery vo svete e, sa do tejto témy púšťajú s veľkou energiou. Predovšetkým Američania, takže naozaj odporúčam do vašej pozornosti e, E, v auguste zverejnenú americkú inovačnú stratégiu, ktorú zverejnil v lete e, prezident Obama. A predovšetkým, čo sa týka... Táto je veľmi ambiciozná, táto stratégia a dokonca e, predstihuje našu. Je tam jeden spoločný aspekt a to jasné zdôraznenie tzv. kľúčových technológií. Ide o technológie, o ktorých si myslíme, že na začiatku 21. storočia by sme ich mali ovládať aby sme boli konkurencieschopní, aby sme ostali konkurencieschopní na svetovom trhu. Ovládať nie v tom zmysle, že budeme v týchto technológiách robiť výskum a vývoj, ale aj v zmysle praktickej aplikácie, čiže produkcie na európskej pôde. K tomuto komisia pred dvoma týždňami e, vydala e, veľmi obšírne oznámenie, e, ktoré vám takisto dávam do pozornosti. Kľúčové technológie, ktoré sme tu identifikovali, a ktoré pokladáme za strategicky významné pre Európu, sú nanotechnológie, nano- a mikroelektronika, moderné, teda fotonika a biotechnológia. Američania v podstate e, vytýčili e, rovnaké oblasti ako e, centrálne témy Pri politike, ktorá sa koncentruje na rámcové podmienky a nie na podnikové alebo sektorálne intervencie, je jasné, že sa musíme zamerať na tie rámcové podmienky integrovanej politiky, e, ktoré pokladáme za dôležité pre inovatívny európsky priemysel. To znamená vzdelávanie, to je na poprednom mieste, výskum a vývoj, moderné infraštruktúry, predovšetkým čo sa týka širokopásmových technológií, Musíme sa vážne zaoberať otázkou externej dimenzie a našej konkurencieschopnosti. To je otázka, akým spôsobom e, v budúcnosti majú vyzerať naše obchodné vzťahy. Mm, čelíme celému radu dohôd o voľnom obchode. Je to nový typ, nová generácia e, takýchto free trade agreements. E, v najbližších týždňoch bude podpísaná takáto dohoda s Južnou Koreou. Zatiaľ to nechcem hodnotiť, e, než to nebude zverejnené, ale otázka je, či ide o dohody, ktoré naozaj vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých a či ide o dohody, ktoré nielen našim konkurentom poskytujú zľahšený prístup na náš trh, ale aj našim výrobcom poskytujú lepší prístup na tretie trhy, pretože už dnes máme E, takýto cieľ a cieľom takýchto dohôd musí byť e, rovnaké e, podmienky pre všetkých. V najbližších rokoch sa bude treba zaoberať otázkou práv duševného vlastníctva. Aj tu sme nenapredovali tak, ako by to bolo žiaduce. Pokladám za neakceptovateľné, že sa nám ešte stále nepodarilo vytvoriť európsky komunitárny patent, a e, myslím, že nevýhody pre európske podniky sú naozaj e, gigantické. A chcem upriamiť vašu pozornosť aj na e, komisiou už pred rokom predloženú iniciatívu o surovinách. Táto téma sa opakovane objavuje, potom zase zmizne, ale vyžaduje si to kontinuálnu pozornosť a to z dvoch dôvodov. Poprvé musíme zabezpečiť, aby sme rozumným nasadením všetkých politických nástrojov zlepšili prístup k strategickým surovinám, ktoré nie sú dostupné v Európe. E, toto je e, veľmi pôsobivý zoznam strategicky nenahraditeľné suroviny, ktoré nie sú dostupné v Európe a pri ktorých vidíme, že prístup na trh je stále e, ťažší, ale po druhé, a to je náročná téma, vzrastajúce problémy s využívaním surovín, ktoré máme k dispozícii v Európe, ale problémy súvisia s tým, že samozrejme e, s veľmi dobrým zámerom sa e, vyníma z užívania také veľké množstvo oblastí, že je veľmi ťažké sprístupňovať nové zásoby surovín v Európe. A na, zá, na záver chcem spomenúť problém štandardizácie. Aj tu boli docielené výrazné pokroky za uplynulé roky, ale je potrebné naďalej sa usilovať. E, proces štandardizácie je vo viacerých oblastiach príliš pomalý, príliš ťažkopádny. Aj tu sme vystavení vzrastajúcej konkurencii ja som sa e, usiloval o niečo, v čom sme zabezpečili dobré pokroky a to je spoločná štandardizačná politika s našimi najdôležitejšími hospodárskymi partnermi, so Spojenými štátmi, pretože takýmto spôsobom môžeme zabrániť tomu, aby nové trhy v Ázii, e, ktoré e, budú jedného dňa s jednou miliardou spotrebiteľov výrazné spotrebiteľské trhy, a pri ktorých by sa takáto spoločná štandardizačná politika oplatila, ale znamenalo by to veľkú obchodnú prekážku, keby sme s Američanmi e, teraz tu máme veľkú šancu, že sa z toho dajú medzinárodné štandardy. V tejto súvislosti chcem spomenúť, že vylepšenie rámcových podmienok pre podniky e, sú potrebné, treba Eh, odpúravať zbytočnú byrokratickú záťaž eh, pre európske podniky a treba zlepšovať kvalitu našej legislatívy. Toto, vážené dámy a páni, je veľmi dôležitá úloha aj pre vás. Viedol som rozhovor s vašim predsedom a bol som veľmi vďačný, že aj on vidí eh, nutnosť, aby sa parlament intenzívnejšie zaoberal Eh, legislatívnou dopadovou štúdiou, teda tým, čo vlastne komisia predkladá, otázkou, aké sú ekonomické, sociálne, technické, ekologické následky návrhu. Tu boli docelené výrazné pokroky, ale to neznamená, že by to nemohlo byť ešte lepšie. A myslím, že je dôležité aby parlament pri svojej legislatívnej práci zohľadnil aj tento aspekt ako v minulosti. Všetky tie body, ktoré som práve spomenul, budú zapracované do politického rámca pre európsku priemyselnú politiku, konkrétne do post-Lisabonskej agendy. Komisia na tom už pracuje a následníka súčasnej politiky pre rast a zamestnanosť, ehm, teda následnú politiku zabezpečíme, aby boli možné ďalšie diskusie s tým zámerom, aby sme počas španielského predsedníctva na jarnom samite roku 2010 mohli prijať novú post-Lisabonskú stratégiu. Toto nie je niečo naprosto nové, pretože politika rastu a zamestnanosti docielila dobré pokroky, dobré výsledky. Predovšetkým išlo o to, že existuje partnerstvo medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi. Toto je aspekt, ktorý e, musí byť e, zohľadnený, ale je to dobrá príležitosť, ako si zobrať ponaučenie z uplynulých rokov, rokov a predovšetkým zabezpečiť e, hladký, koherentný priebeh a koherentné zlúčenie oboch e, hospodárskych e, ústredných cieľov, ktoré som už spomenul. A to zvýšenie konkurencieschopnosti na jednej strane a maximálna miera trvalo udržateľného rozvoja na strane druhej. Mimochodom, toto pokladám za najdôležitejší politický výsledok v nedávnej minulosti. Je to trochu nepovšimnuté verejnosťou, ale e, v podstate e, bol e, v rámci komisie, aj nad rámec komisie vytvorený široký konsenzus o tom, že priemyselná produkcia v Európe, priemyselná produkcia budúcnosti E, nebude špičková, nebude mať vedúcu pozíciu iba v oblasti technológií, ale predovšetkým aj v súvislosti s úsporou zdrojov, trvalou udržateľnosťou a energetickou hospodárnosťou. Čiže aj tu naozaj musíme mať vedúcu pozíciu, musíme byť e, v špičkovej pozícii e, z celosvetového hľadiska. Toto staré myslenie, že ekonomika je v, je v protiklade s ekológiou, toto už je prekonané a myslím, že najlepš- najväčšie problémy a globálne otázky najlepšie vyriešime tak, že trvalá udržateľnosť bude predstavovať hlavný princíp nášho hospodárenia a našej produkcie. <clears throat> Dovolte mi ešte stručne um, poukázať na niektoré sektorálne otázky, ktorými sa treba zaoberať. V prvom rade chcem spomenúť tému, ktorá e, priamo spadá do e, kompetencie tohto výboru. Konkrétne budúcnosť Európskeho observatórneho systému GMS, Global Monitoring for Environment and Security. E, pri tomto ambicioznom observatórnom systéme sme docielili výrazné pokroky Eh, už sme prekonali výskumnú a rozvojovú fázu, už sme nastúpili do fáze aplikácie, teraz je dôležité zabezpečiť financie do budúcnosti a takisto je dôležité zabezpečiť organizáciu pre tento veľký projekt, ktorý umožní čo najlepšie využívanie a e, ktorý zabezpečí, že údaje, ktoré sa tu získávajú, budú e, dostupné pre všetkých, ktorí s nimi chcú pracovať. A takisto je potrebná štruktúra, ktorá zabezpečí, že v tomto projekte budú náklady pod kontrolou. Toto sú momentálne najdôležitejšie aspekty. Oznámenie, ktoré tu ešte bude predložené, oznámenie, ktoré ešte bude predložené, bude riešiť aj e, jednoznačne túto otázku. Takže nechcem nechávať žiadnu kostru v skrini. E, jednoznačne sa tu pomenujú jednotlivé opcie, aj náklady a musíte počítať s tým, že to nebude lacné. A neurobíme tú chybu a tváriť sa, že jedného dňa sa to bude financovať samo od seba, ale treba si uvedomiť, že GMES um, bude generovať uh, príjmy, ale určite nie v tom rozsahu, aby uh, sa mohol sám financovať. V legislatívnom procese sa, na, sa nachádza tzv. farmaceutický balík. Pardon. Váš výbor k tomuto zaujme stanovisko a tento farmaceutický balík pozostáva z troch častí. Uh, Eh, z ktorých dve sú menej politicky sporné a jedna časť je veľmi sporná. Tie nesporné časti sa týkajú ochranu pred eh, falzifikátmi liekov a lepším monitorovaním liekov, ktoré už sú na trhu. Tá spornejšia časť sa týka informovania, informácií pre pacientov. Ja chcem povedať, že Stojím za týmto návrhom a viac ako ktokoľvek iný som presvedčený, že v demokratickej spoločnosti občania majú právo vedieť všetko o liekoch, ktoré sú im predpisované. Ja naozaj nechápem, e, prečo niektorí obhajujú e, stav, kedy e, lekárnici, lekári môžu vedieť všetko o liekoch, ale samotní občania nemusia. To by mi mal niekto vysvetliť, pretože naozaj nerozumiem, prečo toto má byť správne. V diskusii o vakcínach v súvislosti e, s prasatou chrypkou ste pocítili, že je tu naozaj výrazný záujem o informáciách o zložení a účinkoch liekov. Čiže toto je téma, ktorú sa ešte určite v budúcnosti budeme zaoberať. V najbližších rokoch sa budete zaoberať aj stavom európskeho automobilového priemyslu, ktorý sa dostal do krízy rýchlejšie, než sme očakávali. Vedeli sme, že automobilový priemysel v Európe je pred náročným obdobím a preto sme eh, veľmi rýchle sa snažili zahájiť proces CAST 21 a zabezpečiť určitú plánovaciu istotu a tu sa všetci zhodujeme v tom, kam má viesť cesta európskeho priemyslu, ale teraz e, čelíme e, veľmi ťažkej ceste, ktorá súvisí e, s meniacím sa správaním spotrebiteľov a poprvýkrát sa stretávame so situáciou, kedy výrobcovia vo všetkých trhových segmentov sú postihnutí veľkým e, úbytkom alebo znižovaním sa dopytu. Zároveň sú potrebné výrazné investície, aby e, nové limitné hodnoty v Euro 5, Euro 6, ale aj v legislatíve CO2 boli splnené. Ja to pokladám za správne. Súhlasím s touto potrebou tým sa zvýši aj konkurencieschopnosť e, nášho priemyslu, ale nemali by sme si robiť ilúzie, pretože cesta k tomto cieľu je náročná a elektrické auto, o ktorom čítam každý deň v novinách, ešte nemáme pred bránou, pred dverami, ešte nie. A ak sa chcete zaoberať otázkou automobilového priemyslu, tak by ste mali zohľadniť aj otázku, čo vlastne znamená prestup e, z bežného spalovacieho motoru na elektrický motor a čo to bude znamenať pre celkový európsky dodavateľský reťazec. Pretože technologicky náročné súčiastky, ktoré dnes máme v našich moderných automobiloch, už potom zrazu nebude potrebné, nebudú potrebné. Čiže stojíme pred výraznou reštrukturalizáciou, ale aj z toho dôvodu, že je potrebné odburávať nadmerné kapacity, to sa určite stane, Komisia, a ešte raz to zdôrazním, nemá v úmysle nejakým spôsobom regulačne zasahovať. Toto je záležitosť, e, o ktorej musí rozhodnúť e, hospodárska súťaž. V tejto súvislosti chcem poukázať na aktuálny prípad General Motors a na európske podniky. Momentálne sme vlastne pod strelbou vidíte pušný prach a keď si to odmyslíte, tak situácia vyzerá následovne. Ehm, v zhode so všetkými krajinami, ktoré majú sídla General Motors, sa rozhodlo, že je správne podnik ehm, vyňať alebo odputať od európskeho materského koncernu, respektíve oslobodiť ho od nátlaku amerického materského koncernu a poskytnúť mu šancu ako európskemu e, automobilovému výrobcovi na európskom trhu. Podnik by mal dostať túto šancu a iba z toho dôvodu komisia a všetky zúčastnené členské štáty e, akceptovali toto premosťovacie financovanie Vôbec by sa to nemalo akceptovať, eh, keby ste boli bývali proti eh, tomu, aby sa Opelu alebo General Motors poskytla šanca. Teraz eh, sme pred fázou, kedy má byť prijatý definitívny koncept pre podnik a je potrebné rozhodnúť o otázke, či tento nový koncept ehm, bude realizovaný pomocou štátnych dotácií, iba pomocou štátnych dotácií a ak áno, za akých podmienok sú je táto podpora prípustná. V princípe je prípustná. Niekedy e, vzniká dojem e, pri tej strelbe, ktorej sme vystavení, že e, je to celé veľmi zlé. Je to možné a pravidlo, ktoré musí brať do úvahy komisia je, že táto finančná podpora je reálna iba na základe konceptu, ktorý je ekonomicky Eh, ekonomicky pádny. Nemôžeme vychádzať z politického konceptu. O tomto sa diskutuje, ale ešte sa nevie, ako, bude, ako sa bude postupovať, takže je veľmi ťažké um, urobiť nejaké rozhodnutia. A ja nechcem verejne eh, posudzovať, či eh, to riesia je najlepšie. Ale v každom prípade dúfam, že sa podarí lokality, ktorých existencia bola v minulosti ohrozená, že sa podarí tieto lokality udržať. V každom prípade komisia to podporuje. Komisia podporuje tieto úsilia e, udržania, zachovania lokalít v Európe, ale chápeme, že hospodárnosť je výrazné kritérium, ako aj dlhodobá konkurencieschopnosť e, nového podniku. V tejto súvislosti, keď už je reč o automobiloch, chcem povedať, že sú automobily, že sú aj dopravné prostriedky, ktoré sú vo vzduchu a vo vode. Čiže všetko, čo sa momentálne v Európe pohybuje, nám spôsobuje problémy. Auta lode, lietadla. Mimoriadne dramatická je e, situácia v oblasti lodiarstva, kde e, nové zákazky klesli na nulu a lodiarne vysychajú a pred troma týždňami sa uskutočnila na túto tému e, veľká konferencia. E, budú tam všetky zainteresované strany, odborové organizácie, regióny, veda a tak ďalej. A boli vyvodené závery ohľadom toho, čo sa má stať Európa musí zachovať silný eh, loďarský princíp, loďarský princíp v Európe, ale toto je možné iba vo vysoko špecializovaných a vysoko náročných oblastiach. Nebudeme môcť konkurovať nikdy um, nákladným lodiam, tankerom. Za uplynulé roky e, sme sa zaoberali priemyselnými sektormi a snažili sme sa novou metódou vytvoriť plánovaciu istotu v tom zmysle, e, že sme sa dohodli s parlamentom, s členskými štátmi, e, s dotknutými priemyselnými sektormi, s odbormi, s ekologickými združeniami a so zástupcami občianskej spoločnosti na otázke, čo v blízkej budúcnosti očakáva spoločnosť od podnikov a čo podniky očakávajú od nás. My sme vychádzali z tej myšlienky, aby sme zabezpečili čo najdlhodobejšiu plánovaciu istotu pre európske podniky. Ale európskym podnikom by sme nemali uberať z ich e, manažerskej zodpovednosti a zodpovednosti za existujúcu konkurencieschopnosť. E, e, v potravinárskom, v elektrotechnickom priemysle, v automobilovom priemysle, v komunikačnom priemysle a v textilovom priemysle sme všade vlastne podnikli tieto kroky a výsledky tejto politiky predstavujú základ rozhodnutia návrhov komisie, a v pravidelných intervaloch e, sa dostanú aj k parlamentu. Ja by som si želal, aby tento prístup založený na partnerstve pokračoval. Myslím, že je to ten najspravodlivejší a najtransparentnejší spôsob. Je to metóda, ktorou je možné zabezpečiť aby sa nevytvárali rámcové podmienky pre podniky alebo priemyselné sektory, v nejakých tajných kuloároch, ale aby to všetko bolo veľmi otvorené a e, transparentné. A ja vôbec nechápem kritiku, e, ktoré zo strany Európskeho parlamentu. Čiže neviem, či to má prebiehať ako doteraz, že sa stretnem so šéfmi niekde vzadu v miestnosti. A podľa mňa je oveľa lepšie to, urobiť to v otvorenom e, prístup, sprístupňujem procese, kde sa môžu zapojiť všetci, kde tie procesy sú prehľadné. A myslím, že toto sa ukázala byť užitočná metóda, vhodná metóda a budeme veľmi radi, ak sa v tomto bude dať pokračovať. A úplne posledná pripomienka, a tým sa ešte raz vraciam k niečomu, čo už som spomenul, pokiaľ ide o rámcové podmienky. Ja som na konci svojho politického mandátu a na konci politického mandátu je vždy niekoľko oblastí, e, pri ktorých chcem, aby pretrvávali. Nebudem teraz vymerovať všetky, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, aby sa umožnila podnikateľská iniciatíva a aby sa zachovala podnikateľská sloboda. Ide o projekt odburávania byrokracie a oslobodzovania podnikov od zbytočných záťaží. Hovorím o zbytočných záťažiach. Nejde o to, aby sme nejakým spôsobom upravovali ciele našich pravidel, či už e, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia, bezpečnosť, e, záruka kvality. O to nejde. Ide o to, aby sme tie nepozmedené ciele dosahovali spôsobom, e, ktorý odbúra zbytočné náklady a zbytočnú byrokratickú záťaž. A toto je projekt, ktorý sme naštartovali pred niekoľkými rokmi. Komisia ešte pred uplynutím tohto mesiaca vypracuje rozsiahu správu o výsledkoch tejto politiky a tu zistíte, že ten cieľ, ktorý som spomenul, konkrétne do roku 2012 docieliť zníženie týchto nákladov 25 že komisia e, svoje ciele e, dosiahla. Už je tu úsporný potenciál viac ako 40 miliard eur, ale je potrebný súhlas e, európskeho zákonodarcu a to sa vo väčšine prípadov ešte nepodarilo docieliť, predovšetkým pri projektoch, ktoré majú naozaj enormný úsporný potenciál. Viem, že e, toto nie je gestorský výbor pre túto oblasť, ale vy ste výbor, do ktorého kompetencie e, to bude najväčšmi spadať. Teda otázka, či sa táto politika podarí alebo nie. A preto vám naozaj súrne odporúčam, aby ste tomuto venovali mimoriadnu pozornosť. Počas uplynulých 5 rokov som videl veľmi veľa pozitívneho a nie veľa negatívneho. Ja dôverujem európskemu priemyslu. Niekedy potrebujem motiváciu, každom prípade pri politických intervenciách a v oblasti legislatívy musíme zabezpečiť, aby to, čo robíme, nedusilo podnikateľskú iniciatívnosť. Som toho názoru, že v oblasti sociálneho trvového hospodárstva musíme klásť dôraz na to, aby podniky prekvitali a pokladám za veľké nedorozumenie, e, s ktorým sa stretávam aj medzi svojimi politickými priateľmi, ale je veľké nedorozumenie tvrdieť, že podnikateľsky priaznivá politika je, pod, je e, politika, ktorá je nepriateľsky zameraná voči, zamestna, voči zamestnancom. Toto je naozaj veľká chyba, pretože e, pracovné miesta vytvárajú podniky a nie politika. My môžeme maximálne vytvoriť predpoklady alebo uľahčiť predpoklady na to, aby podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, to mali uľahčené. Preto si myslím, že podnikateľsky priaznivá politika neznamená, že požiadavky podnikov budú nadradené e, záujmom spoločnosti. To neznamená toto. Samozrejme, že podnikateľská politika musí zodpovedať potrebám spoločnosti, ale podnikateľsky priaznivý znamená e, vytvárať rámce, rámcové podmienky tak, aby, podmienky, aby podniky mohli narastať, aby mohli investovať a aby na základe toho mohli vytvárať pracovné miesta, pretože toto bude predstavovať e, rozhodnú otázku e, do budúcnosti. Či sa nám podarí riadiť naše národné hospodárstva tak, aby bol e, stále k dispozícii dostatočný, e, dostatočný počet a dostatočný e, rozmer kvalitných pracovných miest. To, to je všetko, čo som vám chcel povedať. Samozrejme, môžeme zájsť aj do podrobností v rámci diskusie. Išlo mi o to, aby som na úvod nového legislatívneho obdobia vám poskytol taký celkový obraz o úloha, ktorým čelíme, ako aj o spolupráci, ktorú máme za sebou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár, za e, vašu veľmi podrobnú prezentáciu a ďakujem tiež za e, vaše jasné, otvorené, kritické uvážené slova. Myslím si, že je veľmi dôležité um, mať e, takýto e, základ pre naše budúce projekty, o ktoré sa budeme e, musieť postarať v nasledujúcich rokoch. Boli vaše slova teda z tohto pohľadu veľmi dôležité a určite obsahoval váš prejav veľa bodov, o ktoré sa možno zachytiť a ktoré budú predmetom diskusie. Máme tu celý rad rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo a ja by som vás chcel poprosiť, milí kolegovia, keby ste sa sústredili na čas, ak by ste súhlasili, e, vždy e, vám odstopujem váš príspevok, pretože my by sme e, naozaj chceli dať slovo čo možno najväčšiemu počtu <coughs> rečníkov. Takže ako prvá začne pani Del Castillo, nech sa páči. Ďakujem, Pán predseda, ďakujem pán komisár, že ste dnes medzi nás prišli. Chcela by som využiť tento čas, aby som poďakovala za vašu prácu, ktorú ste odvietli počas posledných piatich rokov s našim výborom. Práve vy ste e, mali zodpovednosť za priemysel v našom výbore. Ďakujem. A teraz sa budem sústrediť na niektoré otázky budúci rok bude rokom, Európskym rokom tvorivosti a inovácií. A okrem toho, toto bude uh, koincidovať s koncom Lisabonskej agendy. Pán komisár, o tom ste hovorili. Lisabonská agenda, ako všetci vieme, v európskej politickej diskusii alebo v národných diskusiách eh, je Lisabonská agenda. Zmluvou je to vlastne dokument, na ktorý sa všetci stále odvolávajú. V tomto dokumente sme stanovili naše ciele. No a používali sme ho, aby sme opodstatnili a ospravedlnili naše rozhodnutia a aby sme dali aj elán našim rozhodnutiam ja som sa nezúčastnila diskusie v parlamente, v ktorej by sa aspoň raz nespomenula Lisabonská agenda. Je to iniciatíva, ktorá e, dala mnoho energie a mnoho elánu. Aj keď e, sa pozrieme pre, e, do toho obdobia spred desiatich rokov na ciele, vidíme, že medzi USA a Európou je stále veľká priepasť a táto priepasť žiaľ sa nezmenšuje. Naopak zväčšuje sa. Pán komisár, čo sa týka tejto otázky, ako vidíte rozvoj v rámcovom projekte? Ako budeme môcť obnoviť Lisabonskú agendu? Oznámenie Innovation Act, ktoré komisia vydala 2. septembra, je zaujímavé. Spokojná som s tým, čo sa týka duševného vlastníctva, európskeho patentu, investovania do, uh, investovania do inovácií a podniky. Toto sú základné prvky. No a tu vám chcem položiť tú otázku. Ako sa pozeráte na činnosť komisie? Ako môžeme dať tomuto európskemu projektu nejaký referenčný rámec, ktorý potom nejakým spôsobom nahradí Lisabonskú agentu. Takže dve konkrétne otázky. Čo sa týka malých a stredných podnikov, prístup k úverom je veľmi ťažký. Požiadavky pre bankový kapitál z Bazileja 2 sú zdrojom problémov pre prístup, keď teda chcú tieto malé stredné podniky pristupovať, mať prístup k úverov. Sú isté iniciatívy a študujú sa, ale kladem si otázku, či Európska komisia podnikla nejakú iniciatívu, a teda či podnikne nejakú iniciatívu v budúcom volebnom období. No a potom automobilový priemysel. Ja ako španielka by som chcela, aby sme si podnechali a aby sme udržali tú účinnosť e, produkcie. Ale potom je tu aj iná dimenzia podmienky hospodárskej súťaži na, na, hospodársk, na svetovej úrovni, ťažkosti v poľnohospodárskom sektore a pokusy preniknúť na niektoré neeurópske trhy. Potom je tu neprítomnosť prekážok v Európe, Eh, ktoré teda nie sú prekážky proti vývozu z tretich krajín. Ide o vývoz automobilov, do, teda dovoz automobilov do Európy. Ďakujem, pán Grota. Ja by som eh, rád eh, začal otázkami, hm, hneď otázkami na pána komisára Verheugena. Vítam Euronormy Euro 5, Euro 6, Zohrali ste tam naozaj veľmi veľkú úlohu. Komisia vždy bola pripravená ku kompromisom, vždy bola ochotná poradiť a pomôcť. Za to by som sa vám chcel poďakovať. A tiež e, vám ďakujem aj za túto prezieravú politiku v rámci CAST 21, e, kde naozaj išlo o prekonanie krízy a bol to dobrý proces. E, moja otázka sa týka, e, e, ako ste spomínali, e, nízkouhlíková politika a jednou z veľmi dôležitých súčastí bude aj technológia u aut, teda obnoviteľné energie a tak ďalej. Tam si robím trochu starosti. Všetci automobiloví výrobcovia prezentujú nové autá. Ako ste už spomínali, tieto autá zatiaľ nestoja eh, pred našimi dverami a potrebujeme v tomto smere koordinovaný postup. Na jednej strane, eh, ako je možné dobrú infraštruktúru v tejto oblasti vytvoriť. Eh, v tomto smere sa musíme pohnúť vpred a tiež v oblasti výskumu. Mm, je potrebné uskutočňovať výskum nad rámec jednotlivých eh, období. Nerobiť to len pre určité konkrétne oblasti, ako napríklad automobilový priemysel. Ehm, tieto hranice e, musia sa vytratiť. Takže v tomto smere mám prozbu na komisiu, aby ste vyvinuli e, väčší tlak na to, aby tieto podporné finančné prostriedky boli udeľované za týmito účelmi. Čo sa týka odhadu následkov a dopadov, áno, zdieľam váš názor. Musíme praktizovať politiku priateľskú pre podniky, ale musí to byť aj politika sociálna. To je veľmi dôležité, pretože priemyselná politika je zároveň aj sociálnou politikou a chcel by som adresovať novej komisii nasledovné, aby pri e, všetkých e, politikách zvážila práve tento aspekt, pretože takto môžeme získať dôveru obyvateľstva. Je potrebné preskúmať všetky následky, následky vo všetkých oblastiach a tiež v sociálnej oblasti. Ďakujem, pán kolega, Van Brand. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Pán komisár, Ďakujem vám za váš eh, veľmi zaujímavý príspevok. Žiaľ, eh, som eh, s vami nemohla dlhodobo spolupracovať a je mi veľmi ľúto, že sa to v nadchádzajúcich piatich rokoch asi ani nepodarí, iba že by ste sa rozhodol. Inak, čo by som mimochodom veľmi rada podporila. Prečo? Prečo je tomu teda tak? Vyjadrili ste eh, veľkú vieru v priemyselnú politiku, ktorá je veľmi dôležitá. Som presvedčená o tom, že je dôležité vedieť, že Európska únia nemôže mať fungujúcu ekonomiku bez eh, silného a inovatívneho priemyslu a je dôležité, aby táto komisia na tomto intenzívne pracovala. Spomínal ste eh, dôležité technológie, spomínali ste význam vedy, výskumu a školstva. Chcela by som vám eh, položiť špecifickú otázku a síce, akou mierou sa komisia podieľa na vytváraní nových koncepcií v priemysle, ktoré, eh, ktoré sú v princípe cradle to cradle, to znamená, že vyrábame také e, výrobky, ktoré e, sa nachádzajú na e, vedúcej pozícii v rámci svetovej špičky a zároveň sa neprodukuje veľa odpadu. Myslím si, že toto by malo byť veľmi dôležité, najmä do budúcnosti. Dúfam, že sa nebudete hnevať na mňa, že ako členka parlamentu e, e, z Belgicka, ktorá žije v Antwerpách, sa vás musím opýtať aj na pobočku závodu Opel v Belgicku. Áno, súhlasím s Mm, s tým, čo ste povedali, ale um, myslím si, že uh, to nie je presne to, čo dnes čítame v novinách. Spomínali ste, že uh, o štátnych podporách uh, sa môže rozhodovať a má rozhodovať len vtedy, ak sa to pevne opiera o ekonomické argumenty. Plne s vami súhlasím, avšak um, my tieto ekonomické argumenty nevidíme, nielen my, ale aj belgická vláda, flámská vláda vlastne nevidí tieto tvrdé ekonomické kritéria, ktoré rozhodujú dnes o tom, ktorá pobočka Opla v Európe dnes je najefektívnejšia, ktorá najlepšie funguje. Včera e, v flámskej tlači, ale aj v Špígli e, sa e, uvádzalo, že Nemci nechajú padnúť antwerpskú pobočku a že nemecká vláda konštatovala, že na základe tvrdých ekonomických kritérií je antwerpská pobočka menej výkonná než napríklad pobočka v Bochume. Chcem sa opýtať, je to, je to úlohou e, nemeckej spolkovej vlády publikovať takéto veci, vypracovávať takéto dokumenty a prezrádzať takéto skutočnosti novinárom? Musím povedať, že e, nie je vôbec príjemné pre mňa ako poslankyňu z si ráno niečo takéto prečítať v novinách. Musíte si uvedomiť, čo to znamená pre pracovníkov tohto závodu. A po druhé, stanovisko komisie. E, keby e, nám komisia mohla povedať jasne, aké sú tieto kritéria? Tiež by sme radi poznali stanovisko k štátnym podporám. Obávam sa, že komisia to robí až keď už bude pozde. Pán komisár, mm, keďže tu môžete hovoriť naozaj voľne a úprimne, Chcela by som vás vyzvať, aby ste tak urobili aj v tejto veci, e, vo veci firmy Opel. Mám pocit, že jediná organizácia, ktorá v Európe skutočne dobre funguje, sú európske odbory a mám veľký rešpekt pred nimi. Sú to práve oni, ktorí sa vôbec odvažujú hovoriť o solidarite. V tomto smere podľa môjho názoru komisia robí veľa málo. Rozdeľujú sa výhody, ale toto sa robí aj s nevýhodami. Ďakujem, kolega Girek. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Moje pytanie tak się składa również do... Ďakujem, pán predseda. Aj moja otázka sa týka toho, čo už povedal predrečník. Toto bol, Opel bol hlavnou témou vo vystúpení predrečníčky a ja by som to trocha upresnil. Moja otázka sa takisto bude týkať Opelu to, to kanadské a ruské konzorcium nemôže spôsobiť delokalizáciu záhranice EÚ. U nás v Poľsku sa už hovorí o, o tom, že fabrika Glivic bude premiestnená do Ruska. A v tom je zrnko pravdy. Um, Aké máme istoty, ktoré nám môže komisia poskytnúť, keď budeme čeliť túto skutočnosťou? Ehm, delokalizácia, premiestnenie fabriky do Ruska ehm, by znamenalo, ehm, že to bude vlastne výhodné pre hospodárskú súťaž, pretože tam je pracovná sila veľmi lacná, ale kvalita bude potom horšia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Balcitis, nech sa páči. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi za veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorá sa týkala prospektov a výhľadov naš, nášho priemyslu, eh, malých a stredných podnikov. ale čo sa týka môjho členského štátu, e, musím povedať, že čelíme veľmi vážnym otázkám. E, sme vo veľmi vážnej situácii a na začiatku tohto roku Európska komisia s Európskou centrálnou bankou podnikla výskum ohľadom problémov, ktorému čelia malé a stredné podniky. Tento prieskum e, pokryl všetky 27 členských štátov, ale je to zamierené na eurozónu. A mnohé podniky, ktoré majú problémy s financovaním, dostali e, e, peniaze z Fondu pre rozvoj a z iných fondov iné členské štáty Európskej únie, ktoré nie sú um, súčasťou eurozónu, majú, e, eurozóny, majú ešte väčšie problémy s financovaním. Pán komisár, chcem sa vás pýtať, aký máte názor k finančným podporám v budúcnosti? Má to byť dostupné pre všetky členské štáty? A ak chceme dosiahnuť to, čo ste spomenuli eh, vo vašom prejave, čiže tie ciele, ktoré sa týkajú inovácie, trvalo udržateľného rozvoja a mm, iných aspektov, a teda spoločné ciele konkurencieschopnosti EÚ. Ďakujem pani Kaváliom a slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, chcem vám poďakovať za túto detailnú prezentáciu. Blahoželám komisii, ktorá prijala prístup k inovácii. E, tieto prístupy, postupy sú veľmi dôležité pre dôležité výzvy, ktorým čali Európa. Potrebujeme celkový prístup a v tomto zmysle politika pre inovácie musí byť sprevádzaná aj s inými politikami, ako napríklad uh, Európska priemyselná stratégia a reštrukturalizácia niektorých spomenutých sektorov. Ja som sa vás chcela, pán komisár, spýtať, ako konkrétne táto stratégia pre inovácie bude hodnotiť a bude realizovať technologickú transformáciu, ktorá je taká dôležitá, ktorá je potrebná v dopravnom sektore, o ktorom sme hovorili. Týka sa to aj námornej dopravy, ale aj cestnej dopravy a vlakov. No a potom ďalšie sektory, ktoré um, spotrebujú mnoho energie a ktoré majú problémy uh, po tom, čo sa obmedzili emisie CO2, napríklad obrábanie a spracovanie skla, keramiky a ocele. Toto bude vyžadovať e, systematickú e, technologickú transformáciu. A chcem sa spýtať, akým spôsobom ten inovačný balík, ktorý navrhuje komisia, ako tento balík bude môcť uľahčiť túto technologickú transformáciu. Ďakujem. Ďakujem, kolega Belet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, pán komisár, srdečne vám ďakujeme za dobrú spoluprácu. Budem hovoriť pomaly, pretože viem, že rozumiete po holandsky. Prajem vám veľa šťastia do vašej budúcej kariéry, pre vaše budúce životné plány. Automobilový priemysel zaznel tu celý rad kritických hlasov ohľadne riešenia tejto krízy v ostatných mesiacoch. Je mi jasné, že sa nemôžeme vrátiť do 80. rokov spoločenstvo uhlia a ocele. Prečo sa v Európe teraz nedeje e, to isté, čo sa svojho času e, dialo? Jednoducho to nejde, pretože už máme iné zmluvy. Avšak niektorí kolegovia mohli vystupovať proaktívnejšie. Nie, e, je ešte neskoro, ešte je to stále možné. A ten, tieto absurdné preteky v nacionalizme, ktorá krajina komu dá koľko dotácií, tomu sme sa mohli vyhnúť. Myslím si, že čiastočne to ešte môžeme ovplyvniť a skoordinovať, že ešte aký taký priestor máme. Existujú samozrejme veľkí hráči, vy ste sa snažili, aj keď s nie až takými veľkými výsledkami, dostať za stôl hráčov v tejto oblasti a tak eh, skoordinovať stratégiu pre nové technológie. Tiež poukazujete na prepad trhov. Myslím, že teraz sme naozaj eh, najnižšie, ako je možné. Dochádza tiež k E, fluktuácií. Určite prídu auta novej generácie. Sám ste spomínali, že toto auto nám ešte nestojí pred domom, pred branou, ale už stojí niekde na rohu našej ulice. Už je takmer hotové. Ak sa zotaví trh tu, mohlo by to byť aj dosť rýchlo. To sme videli aj nedávno. Trh sa úplne nezrútil a Veľkí výrobcovia v automobilkách sa museli rozlúčiť s celým radom zamestnancov. A potom po tomto zoštihlení eh, došlo opäť k náboru nových zamestnancov v automobilkách a myslím si, že takto to pôjde zase, keď smer sa bude oberať k novým technológiám. Rád by som odchádzal, eh, odkázal na článok v novinách Wirtschaftswoche, už to spomínal aj kolega z Poľska. Ide o prípadnú delokáciu poľského podniku do Ruska. Aj v Voche písala o delokalizácii antwerpského podniku smerom do Ruska. Pán komisár, poukázali ste na autonómiu tejto automobilky, avšak domnievam sa, že Európska únia by toto, do toho mohla vstúpiť. Pokiaľ sa to týka technológie, ktorá vznikne za podpory Európskej únie v budúcnosti. Ide o to, že technológia, ktorú budeme rozvíjať s európskou podporou, bude náhle exportovaná do Ruska. To predsa nemôže byť cieľ. Vy, komisia, my tu v parlamente predsa máme účinné nástroje, ako vyslať jasný signál automobilkám, ak chceme spolupracovať na novej technológii. Potom ide o to, aby sa dostala na trh európsky a nie aby e, prevzatím alebo čiastočným prevzatím Opla bola exportovaná niekam do Ruska. Takže by som vás chcel vyzvať, aby ste sa touto problematikou viac zaoberali. Ďakujem pekne.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 odpovedal. Máme totiž ten problém, že na 16.30 máme e, ďalšieho hostia pozvaného. Takže budem stručný, zosumarizujem otázky, ktoré súviseli s automobilovým priemyslom. Pani Kastovera, e, ďakujem pekne za vaše slova. Naozaj to nie je až také negatívne čo sa týka porovnania inovačnej schopnosti aj e, porovnania produktivity. Naša pozícia voči USA sa zlepšila aj voči ostatným oblastiam na svete, ale nie je to ešte stále postačujúce. Obnovenie agendy nevychádza z Lisabonskej agendy 2000. Eh, tu sme predsa už v 2004, eh, tak povediac, prehlasili za eh, neúspešnú. A neviem, odkiaľ to mm, sa stále objavuje, že pracujeme na základe Lisabonu 2000. Tomu tak nie je. Pracujeme na základe stratégie rastu zamestnanosti z roku 2005 opäť a je to podstatne je to iná agenda, než Lisabonská agenda z roku 2000 hm. e, tie e, e, sporné ciele, rôzne trhy predbehnúť v roku 2010 už táto stratégia vôbec neobsahuje, pretože o to vôbec nejde. Ide o našu väčšiu výkonnosť. Nasledujúce obdobie bude to asi opäť 5-ročné obdobie a V tomto období e, samozrejme opäť využijeme skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a pokúsime sa tento projekt ešte e, vylepšiť. Budeme sa musieť e, viac sústrediť, budeme sa musieť sústrediť najmä na najdôležitejšie priority, zbaviť sa všetkého zbytočného a sústrediť sa na to, čo je naozaj potrebné urobiť v Európe. Máme však celý rad dobrých skúseností s touto politikou rastu, najmä e, v tej súvislosti, že sa nám podarilo vyvinúť mechanizmus, ktorý nám umožňuje tie dobré e, skúsenosti, ktoré sme získali v jednej krajine, exportovať, tak povediac, do všetkých e, ostatných. Takže tento systém učenia sa jeden od druhého sa skutočne veľmi krásne vyvinul pretože je to tak a určite to viete, že nech si už zoberiete akékoľvek meradlo, či je to inovačná schopnosť, produktivita, stav vývoja technológií. Pri všetkých celosvetových porovnávaniach nájdete celý rad európskych krajín, ktoré sa nachádzajú na absolútnej špičke inovatív, najinovatívnejšie ehm, národné hospodárstva sú v Európe. Náš špici je e, Švajčiarsko, e, nasleduje Fínsko a Švédsko a až potom Američania a všetci ostatní. Vo všetkých oblastiach e, nájdete na špičke európske krajiny, takže inými slovami povedané, my to dokážeme. Neexistuje niečo, čo by sme my v Európe nedokázali. Problém je len, že to nevieme všade v Európe a nevieme to v rovnakom čase spolu a preto toto učenie sa jeden od druhého a tento prenos týchto dobrých systémov k druhým, to je niečo veľmi dobré a na to by sme sa mali sústrediť. Právom ste e, poukázali na malé a stredné podniky, na dohody o voľnom obchode. Dnes som vedomene hovoril o malých a stredných podnikoch, lebo ten Small Business Act už máme a tým pádom je vytvorený politický rámec a v tomto smere nám už ani nič iné nenapadá. Už sa nachádzame vo fáze implementácie. Čo sa týka nedostatku úverov, to je e, správne, je to rôzne z krajiny na krajinu, záleží to od bankového systému v tej ktorej krajine. V členských krajinách s niekoľkými veľkými bankami je ten nedostatok úverov obrovský. V iných krajinách, ktoré majú e, iný bankový systém e, založený na verejnoprávnych princípoch, je ten nedostatok menší. Avšak aj pre malé a stredné podniky sme sa snažili e, rozšíriť možnosti úverov cez Európsku investičnú banku a tie finančné objemy, ktoré sa e, e, poskytujú malým a stredným podnikom, sú už mnohonásobne väčšie než v nedávnej minulosti. Matias krote, čo sa týka od k tomu sa vrátim, čo sa týka sociálnej dimenzie, e, s tým súhlasím, je to naozaj niečo, e, čomu sa venujeme v komisii, ale určite je tam ešte potenciál na zlepšenie. Ak prídete s tlakom z parlamentu, to naozaj nemôže byť e, na škodu. Pani von Brem Opel, k tomu sa tiež dostanem, aj pán Girek, pán Palacitis. O malých a stredných podnikoch som už hovoril. Nie je tomu tak, že pre malé a stredné podniky sa finančné podpory ponúkajú len v strednej Európe. Máme Európsku investičnú banku, ktorá e, tieto veci financuje program pre malé a stredné podniky, ktorý je v mojej kompetencii a ktorý je realizovaný cez Európsku investičnú banku, sa týka všetkých rovnako. Neviem, čo ste mysleli tým, keď ste spomínali e, rovnakú pomoc pre všetkých. Ak e, to mám chápať tak ako rovnaké právo pre všetkých, potom áno, to máme, ale rovnaká pomoc pre všetkých, za tým musím dať veľký otáznik, pretože v Európskej únii platí systém solidarity. Ten slabší dostane jednoducho viac a silný nedostane nič ak by sme mali systém, ktorý by e, všetkých e, vlastne e, dal do jedného hrnca a podporoval všetkých rovnakým spôsobom, potom by to bola úplne zlá politika, pretože naša politika, našim cieľom je práve pomôcť tým, ktorí ešte musia toho veľa dobehnúť a práve tento aspekt solidarity v európskej politike by sme mali naďalej viac posilňovať. Pani Kavalio, súhlasím s tým, čo ste povedali. Technologické inovácie Ehm, najmä vo forme PPP projektov je možné podporovať a cieľenými eh, programy v rámci 7. rámcového programu pre vedu a výskum. Význam oznámenia, ktoré som spomínal, je práve tu sa sústrediť na to, aby sme nič nerobili duplicitne, aby sme rýchlo sa dopracovali k výsledkom. Existujú aj iné politické nástroje, pomocou ktorých je možné dosiahnuť, ba dokonca vynútiť technologický veľký pokrok. Už to tu spomínal e, kolega Grote v súvislosti s emisiami, obmedzením emisí motorových vozidiel. Áno, je e, jasné, že to, čo prijal tento parlament, e, vy, e, bude mať za následok revolúciu v automobilovom priemysle. Tak to aj bolo myslené. A keď sa to aplikuje celoplošne na priemysel, potom si treba uvedomiť, že to najdôležitejšie, čo je bezprostredne pred nami, je otázka, ako prerozdelíme bremena, ktoré vyplývajú a vyplývajú plynu z európskeho systému obchodovania s emisiami. Už v minulosti sme v tomto výbore o tejto problematike hovorili a hovorili sme o carbon leakage, e, teda čo urobíme s tými podnikmi, ktoré e, majú e, vysokú spotrebu energie a vzhľadom na charakter ich výroby majú vysoké emisie, ktoré ktoré sú ale e, vystavené intenzívnemu konkurenčnému boju. Nepomohlo by nikomu, ak by výsledkom bolo, že tieto podniky budú v Európe zavreté a potom e, celá táto špina bude vyrábaná a produkovaná niekde inde tieto emisie e, z tohto aspektu všetky sektory a subsektory naša komisia analyzovala a všetky sektory a subsektory, boli identifikované, ktoré sú vystavené tomuto nebezpečenstvu carbon leakage. A teraz to rozhodujúce pri tých právach pridelovania bude sa s nimi zaoberať rozdielne. A síce vždy to bude v závisle od stavu techniky, ktorú používajú. To znamená, že e, podnik, ktorý používa e, najmodernejšiu techniku, e, bude mať najvyššie a najväčšie výhody. A som presvedčený o tom, že táto cesta, ktorou sa uberáme, povedie naozaj k veľkým zmenám v rámci vývoja technológií. A teraz prejdem k avizovaným autám úplne vo všeobecnosti. Čo sa týka budúcnosti európskeho automobilového priemyslu som ja ten posledný, e, ktorý by som si nechal, mal nechať páčiť si nejakú kritiku, pretože už v 2004 sme začali s Cast 21 a nikto e, naozaj nemôže e, povedať, že by toto nebol ten najmodernejší koncept pre automobilový priemysel v celosvetovom meradle. A musím povedať, že túto koncepciu sme vypracovali e, po vzájomnej e, dohode, ale kríza, v ktorej sa nachádzame, má úplne iné príčiny. Komisia dnes nemá vôľu a ani e, možnosť venovať sa úplne klasickej e, priemyselnej politike v zmysle výrobných kvót, e, určovania cien, subvencií a pomocou týchto, aby teda sa venovala subvencionovanému štruktúrovanému priemyslu. Európsky rozpočet na takéto účely nepredpokladá ani jediné euro. A čo sa vždy prehliada pri diskusiách o e, firme Opel, že štátna pomoc je vlastne zakázaná v Európe. V zmluve predsa e, je uvedené, že štátna pomoc je zakázaná a prípustná len vo výnimočných prípadoch a preto je e, e, to v kompetenciách komisie rozhodnúť, či v tom, ktorom prípade ide o výnimku a uplatňujú sa tu úplne jasné pravidlá. Štátne dotácie napríklad zo štrukturálnych fondov tie e, podliehajú úplne iným pravidlám, pretože tieto sa dejú preto, aby sa vytvorili pracovné miesta. Bolo by bezúčelné zvýhodňovať podnik investíciami takéhoto druhu, ak by nevytváral nové pracovné miesta. O tomto teraz ale vôbec nehovoríme. Teraz hovoríme o intervenciách, o štátnych intervenciách, o štátnych zásahoch do trhu. Ak sa nejaký podnik alebo celý sektor dostane do krízy a štát intervenuje. Kedy je takáto skutočnosť povolená? Kedy je to povolené? Bolo povedané, že komisia by v tom mala urobiť konečne jasno. Od prvého dňa, od samého samého počiatku sme veľmi jasne o tejto problematike hovorili a povedali sme, že komisia to povolí len a len vtedy, ak je predložený obchodný reštrukturalizačný plán, ktorého výsledkom bude podnik, ktorý je veľmi výkonný a ktorý má zabezpečenú budúcnosť. Ale doteraz takéto rozhodnutie predsa vôbec nepadlo. Komisia zabezpečila na troch ministerských stretnutiach, ktoré som mimochodom organizoval proti vôli Nemcov, a tiež veľké množstvo konferencií bolo organizovaných na túto tému a týmto sme zabezpečili, že všetky krajiny boli v každom okamihu veľmi dobre informované. Aj belgická vláda, aj flámská vláda. Takže to naozaj nie je pravda, že by niečo tam bolo zatajené. Všetky vlády mali všetky údaje k dispozícii. Teraz je k dispozícii definitívny plán, e, ktorý sa preskúmáva. Všetky vlády ho majú. Belgická, španielská, poľská, britská a zajtra uplynie lehota na analýzu tohto nového plánu a potom budeme mať novú situáciu a až následne je možné rozhodnúť, či vôbec a v akej forme môžu byť poskytnuté e, podporné prostriedky. A komisia v mnohých diskusiách aj v Európskom parlamente e, povedala, že všetky takéto záležitosti veľmi prísne skúma a že nepripustí, aby e, tam išlo o nejaké politické vydieranie v takýchto prípadoch. Komisia to akceptovať nebude. Čo sa týka kvality jednotlivých lokalít. Nemecká vláda e, do tohto naozaj nemá čo povedať. Nemecká vláda nemá dokonca ani možnosť e, posúdiť to. To môžu len majiteľia General Motors a budúci e, vlastníci. A ak nemecká vláda k tejto téme niečo povedala, potom sa to určite vzťahuje na to, čo zistil doterajší alebo budúci budúci majiteľ. Môžeme si o tom povedať medzi štyrmi očami, nemôžem to takto verejne, lebo je to predmetom e, zatiaľ tajomstva, ale môžem jasne povedať, že čo sa týka Antwerp, posúdenie starého vlastníka je úplne iné ako posudok nového. Je tam teda diametrálny e, rozdiel v ich analýze. Osobne sa domnievam, že závod v Antwerpách má šancu a že si takúto šancu dokonca zaslúži a osobne vám k tomu ešte pár slov po stretnutí tomto poviem. Čo sa týka transferu technológií do Ruska, naozaj musím vás pekne poprosiť. Transfer technológií sa predsa deje každý deň. Náš priemysel predsa už toľko technológií e, postúpil iným krajinám. Otázka je, e, za akých podmienok k voľnému obchodu celosvetovému predsa patrí aj transfer technológií a nevychádzal som z toho a nikto nevychádza z toho, že transfer technológií, ku ktorému možno dôjde v, teda do Ruska, že by prebehol bez licencií, bez toho, že by boli dodržané práva duševného vlastníctva. Neplánuje sa presunúť výrobné kapacity do Ruska, toľko vám môžem povedať, ale čo sa plánuje a to bol v konečnom dôsledku dôvod, prečo General Motors súhlasil s predajom. Teda plánuje sa s tou technológiou od Opel, od General Motors v Európe a e, existujúcimi výrobnými kapacitami v Rusku e, vybudovať nový model auta, ktorý by bol určený pre ruský trh. Nechcem vylúčiť, že Rusi z dlhodobého hľadiska plánujú chcú byť schopní exportovať v rámci automobilového priemyslu, tak ako aj Číňania. E, ale to, čo sa teraz plánuje, to je vlastne nový model auta pre ruský trh. A všetci tí, ktorí sa tým zaoberajú v General Motors v Európe, to považujú za veľkú šancu a za veľkú príležitosť. Posledná pripomienka na tému presunu podnikov. Nechceme byť predsa naivní, vážené dámy a páni. Také podniky, ktoré svoje lokality E, volia si len na základe nízkych nákladov na pracovnú silu, nikdy nezostávajú verní týmto lokalitám. Tí, ktorí v Lotyšsku pred rokmi otvárali fabriky, už sú na ceste do Bieloruska, tí, ktorí v Poľsku ich otvárali, idú tiež ďalej, idú do Ukrajiny, ďalej do Ruska, pretože tam sú jednoducho podmienky výhodnejšie, ale to sú výrobné podmienky, ktoré nie sú udržateľné pre nás tu v Európe to eh, naozaj nemôžeme ani chcieť. My chceme v Európe eh, priemysel um, iný nie len taký, ktorý je konkurencieschopný, ak platí tie najnižšie mzdy. My to predsa vôbec nechceme. Chceli by ste vy, aby sme vstúpili do konkurenčného boja s Číňanmi uh, v rámci takýchto nízkych miest? To predsa nikto u nás nechce. A preto sme si povedali, že Európsku úniu ehm, a priemysel v Európskej únii sa budeme snažiť umiestniť nie na konci reťazca pridanej hodnoty, tam, kde je cena pracovnej sily najnižšia, ale na úplne hornom konci, na opačnom konci, tam, kde e, cena pracovnej sily je už marginálna, tam, kde ide najmä o technológiu a o podobné výkony. A toto by sme chceli dosiahnuť aj v automobilovom priemysle. Myslím si, že má šancu v Európe. E, vozidlo strednej triedy prednedávnom na trh sa dostalo stojí 45 tisíc eur v tom, mm, s tou maximálnou výbavou. Viete, aká vysoká je, eh, aký vysoký je podiel eh, mzdových nákladov? 1350 eur. Čiže môžeme povedať, že už dnes je podiel pracovnej síly marginálny na autách takejto triedy. Takže som presvedčený o tom, že sa nám podarí udržať automobilový priemysel v Európe. Prepačte, pán predseda, nepodarilo sa mi pridržať sa úplne časového rámca, ale naozaj sú to veľmi komplikované a komplexné otázky. Áno, máte pravdu a ukazuje nám to, aké dôležité sú tieto otázky a že je potrebné o nich e, dobre diskutovať a v nevyhnutnom prípade musíme poprosiť nášho hostia, aby chvíľku počkal, lebo chcem predsa len dať aj ostatným šancu. Máme tu ešte celý rad príspevkov. Na, nasleduje pán kolega Butikov. Pán predseda, srdečná vďaka. Ďakujem vám aj za eh, tieto výhliadky, ktoré ste nám prezentovali. Musím povedať, že mm, je mi veľmi ľúto, že v nadchádzajúcich piatich rokoch sa nebudeme môcť viac hádať, tak povediac, o tom, ako bude vyzerať európsky priemysel Súhlasím s vami, e, našim primárnym cieľom je, aby, bola európska, aby bol európsky priemysel konkurencieschopný a nesmeme pritom e, zabudnúť na trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť. A k tomu treba povedať, že trvalá udržateľnosť je vlastne tým rozhodujúcim kritériom. Myslím si, že keď chceme získať politickú, od, politickú podporu pre priemyselné odvetvie, ktoré má mať budúcnosť v Európe, potrebujeme akúsi e, vedúcu myšlienku, e, ideu, e, ktorú, ktorou to všetkým osvetlíme a myslím si, že to môže byť len ekologická priemyselná revolúcia. Toto musí byť oveľa viac počiarknuté. A preto nie som osobne veľmi šťastný z toho, že pod heslom Carbon Leakage sa teraz uh, údajne vytvárajú toľké výnimky v rámci obchodovania s emisiami v Európe. Myslím si, že to ešte e, bude mať dôsledky, čo sa týka inovácií a nemyslím si, že budú veľmi priaznivé. Po druhé, nie je to veľmi prezieravé hovoriť toľko o európskej automobilovej politike. Vypichnem si len jeden prvok. Američania e, e, investujú 2,3 miliárd do e, elektromotorov, elektroaut. Číňania e, investujú 75 miliárd za týmto účelom. Takže na tom vidíte veľké snahy. Dôjde tu k obrovskej revolúcii v technológiách. Nemyslím si, že máme až také dobré karty v tomto smere v rukách. Moja no tretia pripomienka, hovorili ste právom o transatlantickej konkurencii a spolupráci, pán komisár Verheugen. Želal by som si, aby Európska komisia a aj my tu sme kladli väčší dôraz na spoluprácu s prahovými krajinami. Napríklad, čo sa týka štandardizácie, európsko-čínska hospodárska rada by mohla prispieť minimálne takým príspevkom ako transatlantická. A môj posledný bod, moja posledná pripomienka sa týka OPLA. Áno, vypočul som si vaše slova, ale chýba mi tá viera, e, že skutočne tie príspevky budú schváľované a štátna podpora len na základe ekonomických úvah. Táto zdržanlivosť eh, v, vo vašej odpovedi na túto otázku ohľadne koncepcie Magny, či teda táto koncepcia je eh, z E, priemyselného aspektu e, rozumná. Neviem, neviem. Chcel by som a želal by som si, aby naša pozícia bola tvrdšia, tvrdšia voči e, snahám zachovať subvencie, ktoré ale nič neprinesú a sú vlastne len prekážkou. Kolega Benocene richiamo la massima Tak, herr komisár Verheugen. Ďakujem, pán komisár Verheugen. Ďakujem za spoluprácu. Potešil som sa, keď som počul komisára, ako hovoril, že by sme nemali realizovať protekcionistickú priemyselnú politiku. Pán komisár povedal, že rast sa začína zvyšovať po problémoch z roku 2008. Tu máme rast v prvom trimestri tohto roku. Ten rast by mohol pochádzať aj z tých pomocných balíkov, ktoré si vybrali národné vlády. Ale ja mám túto otázku, pán komisár Ferhojgen. Súhlasíte, pán komisár, s tým, že Eh, už ten čas pre pomoc už je za nami. Už to je minulosť. Musíme podporovať inováciu, aby sme zvyšovali konkurencieschopnosť našich podnikov a aby sme nepodporovali tie podniky, ktoré vlastne, um, ktorým sa už nedarí na, úrovni, na svetovej úrovni. Viem, že to veľmi bolí. Um, je veľké protiž, prepušťanie a v Dánsku takisto sa bude prepúšťať v roku 2012, ale musíme povedať, že e, keď postavíme cisternovú kontajnerovú loď v Dánsku, to stojí o 25 miliónov dolárov viac, ako keď sa to robí v Ázii. Otázka je, máme tieto fondy používať na inováciu alebo na podporu neschopných podnikov? A mali by sme takisto zvyšovať kvalifikáciu našich pracovníkov. Ďalšia otázka. Máme mnoho malých a stredných podnikov, podnikov ktoré sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Vypočul som si pozorovania a teda stanoviska komisára k tomuto, k tej tejto otázke a mali by sme poskytnúť im taký e, playing field, také, taký priestor, ktorý potrebujú. A takisto musíme mať prístup na trh iných, ako ostatní majú prístup na náš trh. A toto je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Je to veľmi dôležité pre budúcnosť, pretože národy budú mať stále vyššiu e, e, kúpyschopnosť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 Vážený pán komisár, toto nie je náhoda, že v mnohých otázkach e, sa spomínali malé stredné podniky. Keď sa pozriete na bankový sektor, tak e, ten sa pomaly stavia na nohy. A vy ste o tomto dlho hovorili, ale možno by ste mohli povedať niečo malých a stredných podnikov. A tieto podniky boli najväčšími, e, teda tými, ktorí najviac stratili. No, hovorili sme tu o rôznych pomocných palíkoch, to je jedna vec, ale chcem sa spýtať, či je správne, aby sme e, stávali na mechanizmoch, ktoré vlastne regulujú sami trh Potrebujeme sa pozrieť na ten scenár, keď e, bude istý dopad na e, ten, tú úverovú krízu. My sme videli, čo sa deje v skutočnosti. E, videli sme, že nie je dosť kapitálu vo finančnom systéme a ten nemajú k dispozícii tieto podniky. Jedna z ozajstných problémov, ktor, s ktorým musíme čeliť, je to, že máme veľma, veľmi málo domácich podnikov. E, nadnárodné podniky majú e, obchodné plány a majú e, finančné plány. A to je správne, pretože keby oni mali zavrieť svoje brány, tak by sme prišli o mnoho pracovných miest. Potom by som chcel hovoriť napríklad aj o leteckom sektore už e, sa tam stalo veľké prepušťanie a keď sa pozrieme na to zo štatistického hľadiska, tak sa poz- musíme pozrieť aj na straty. V našom výbore už sme poskytli stanoviska a chceme podporiť e, malé a stredné podniky. Potom uh, treba aj zabezpečiť bankové eh, pôžičky pre tieto podniky, pretože mnoho uh, pracovných miest uh, sa nachádza práve v takýchto podnikoch. Tu hovoríme o, o akomsi finančnom tsunami alebo o, o takomto semetrasení a potrebujeme sa ubezpečiť, že správne podmienky sú vytvorené. E, neviem, či máte tu dogma, ten dogmatický prístup k regulovaniu finančných trhov. Vidíme, že ľudia hovoria o výnimkách a to vlastne je na úkor mnohých malých a stredných podnikov. Pani Madura. Ďakujem, pán predseda. A ja by som vám chcela poďakovať, pán komisár, v mene našej skupiny za výbornú spoluprácu s parlamentom a zvlášť s našim výborom. Ja by som chcela doplniť dve otázky k tomu, čo už bolo povedané. Prvá otázka. Mohli by ste shodnotiť program konkurencie, schopnosti a inovácie. Ide o program, na ktorom komisia naozaj veľa pracovala. A druhá otázka sa týka e, sektoru vaš, vo vašej kompetencie cestovný ruch. To je veľmi dôležitý sektor v EÚ. Únia mala kompetencie iba v oblasti podpory a E, Lisabonská zmluva tieto kompetencie zvýši, pretože kríza naozaj postihla tento sektor. Aké sú európske opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté na to, aby sa cestovný ruch znova naštartoval? Samozrejme v perspektíve inovácie. Ransdorf. Ďakujem, pán Ransdorf. Ďakujem, pán predseda. Je potešením, že vás opäť vidíme medzi sebou, pán komisár, a mám otázku. Otázka sa týka problému nových možností e, zásob metánových plynov e, v severných oblastiach Ruska permafroste. Na základe informácií, ktoré e, sú nám k dispozícii, je možné, že metánové rezervy pri súčasnej spotrebe približne budú postačovať na 200 až 300 rokov. Toto je nový objav a toto pravdepodobne opäť zvýši našu závislosť od Ruska. Ale tieto rezervy ako možnosť do budúcnosti majú aj tienistú stránku. Čiže na základe zlej prípravy spotreba metánového plynu na energetické účely môže mať katastrofálne ekologické následky. Možno by nám pán komisár mohol k tomu povedať niečo viac, či sa berie do úvahy aj táto nová možnosť. Ďakujem pani Bobinská v sobote... Ďakujem pekne za slovo. V sobotu Íry povedali áno Lisabonskej zmluve. A v tejto zmluve týmto pádom sa uzatvára veľmi dlhé obdobie rokovaní v Únii a takisto aj aplikácia reforiem. Všetci kolegovia vám poďakovali za 5 rokov práce. Ja som novozvolená a preto by som vám chcela poďakovať za prácu, ktorú vy ste odviedli v tomto historickom čase. Ehm, my na vás si v Polsku na toto spomíname s veľkou vďačnosťou. Ďakujem. Pán Paška. Pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, e, vážený pán komisár. E, e Európska únia vynakladá veľké finančné prostriedky, ako aj veľké úsilie na to, aby podporovala vedu a výskum s cieľom dosiahnutie inovácií. Pán komisár uviedol, že efektívnemu prenosu výsledkov vedy a výskumu do inovačných procesov bráni nie najlepšia organizácia ochrany autorských práv a duševného vlastníctva v Európskej únii tým, že nemáme, povedal by som, reálne E, vybudovanú štruktúru Európskej patentovej ochrany. Chcel by som sa pána komisára opýtať, e, e, či má nejaké odporúčania pre budúcu komisiu a pre nás, aby sme tento mechanizmus zlepšili. Ďakujem, slovo má pán komisár. Ďakujem. A pani Liteková, v tejto otázke sme si zajedno. Áno, aj ja vidím tú istú hierarchiu ako vy. Trvalá udržateľnosť v súčasnosti predstavuje centrálny aspekt na vytvorenie, na vytvorenie konkurencieschopnosti. Čím lepšiu trvalú udržateľnosť docielime v našej eh, ekonomike, tým budeme konkurencieschopnejší, pretože svet okolo nás bude presne toto potrebovať. Už sme o tom hovorili, nemusím to ešte opakovať. Čo sa týka carbon leakage, pani Vutiková tu vás môžem upokojiť Momentálne e, sú to len sektory, e, ktorý, ktoré e, sú tu relevantné. Ako sa k tomu postavíme, to je úplne iná otázka. Konkrétne, aký benchmarking sa zvolí a aké nároky sa budú klásť na podniky, ktoré sú dotknuté, aby um, boli beneficientmi zvýhodnení a línia, ktorú som volil ja, je a vždy bola, na základe e, benchmarkingu e, dociahnuť ten e, technologický krok, o ktorý sa usilujeme. Ale v tom sa v podstate zhodujeme. pred nemeckými parlamentnými voľbami som to nepovedal tak nahlas, ale budúcnosť európskeho priemyslu bude zelená alebo nebude mať žiadnu budúcnosť. Je to naozaj takéto jednoduché. Viacero ľudí to vedelo už dávno, ale niekedy to trvá určitý čas, kým sa nejaká myšlienka presadí. Súhlasím s vami aj v tom, čo sa týka otázky možnej spolupráce s e, prahovými krajinami. My už sa intenzívne usilujeme práve e, v spolupráci s Čínou, s Ruskom aj s, Brazíl, s Brazíliou napredovať, ale musím povedať, že je to náročné, určite, a problémy nespočívajú len na našej strane, ale existujú tu ešte stále veľké potenciály, keď napríklad porovnám spôsob, ako v Transatlantickej hospodárskej rade organizujeme spoluprácu e, so Spojenými štátmi veľmi otvoreným, konštruktívnym a flexibilným spôsobom a rýchlým spôsobom a aký ťažkopádny mechanizmus máme v spolupráci s Čínou, tak v tom eh, vidno ten rozdiel. Keď s Američanmi môžeme viesť skutočný dialog a s Čínou sa len vymieňajú vyhlásenia, tam vôbec nemusíme byť prítomní osobne. A súhlasím s vami v tom, že v tomto je potrebné to vylepšiť. Čo sa týka tej zásadnej otázky, ktorú položili aj ďalší kolegovia, či štát má e, zohľadniť štruktúrálne zmeny, či sa im má podriediť alebo nie. Podľa mňa nie. Je to politická chyba, aby štruktúrálne zmeny e, sa zadržiavali údajnými sociálnymi argumentami. Hovorím údajnými sociálnymi argumentami, pretože e, následky zabráneného štruktúrálneho zabraných štruktúrálnych zmien je, že je to potom horšie pre zamestnancov. Ja som naprosto vášho názoru a to je dôvod, prečo Európska komisia niečo takéto nerobí ani nemôže robiť. Pretože v európskom rozpočte e, nebola jedna jediná položka, jedno jediné euro vyčlenené na takéto intervencie. Toto je záležitosť, ktorá E, prebieha výlučne na úrovni členských štátov a jediná úloha, ktorú zohrávame my, je zabezpečiť, aby nebola narušená hospodárska súťaž. Komisia má len kontrolnú inštanciu, ale nemáme žiadnu možnosť zasahovať, čo sa týka takýchto intervencií, okrem toho, že ako opakujem pri každej príležitosti, štruktúrálne zmeny, štruktúrálnym zmenám nemáme zabraňovať, ale máme ich včas rozpoznať a preto som napríklad e, navrhol diskusiu s automobilovým priemyslom, ale aj s inými priemyselnými sektormi s cieľom už e, s viacročným predstihom zistiť, s akými štruktúrálnymi zmenami sa počíta, kde nastanú aké zmeny, aby sa politika mohla na to pripraviť a čeliť správnymi opatreniami a nie intervenciami takým spôsobom, aké zažívame v súčasnosti. Čiže ak sa pýtate eh, na moje politické stanovisko, tak hovorím, že je lepšie nezasahovať, ak vôbec musí, ísť o, musí ísť o veľmi jasne vymedzené výnimky. A toto by som chcel povedať kolegom, ktorí sa to k tomu vyjadrili. <clears throat> Komisia má eh, zjednodušený dočasný eh, režim podporný, ktorý sa aplikuje a ktorý uľahčuje členským štátom zasahovať v prípadoch, kedy podniky e, sa dostali do problémov iba výlučne na základe finančnej krízy. Čiže nejde tu o konkurencieschopnosť podnikov, ale problém podnikov spočíva výlučne v hospodárskej kríze. To sú tie tzv. podporné balíky, e, ktoré môžu poskytnúť členské štáty a na toto existuje zjednodušený postup, aby to mohlo prebehnúť rýchlejšie. Toto zjednodušené konanie alebo tento zjednodušený postup je, ešte raz opakujem, obmedzený na jasný prípad boja proti dopadom finančnej krízy a ide o časovo obmedzený krok, časovo obmedzený režim Ja si myslím, že Opel nespadá do tejto súvislosti. Pán Benson, nebudeme zachráňovať firmy, ktoré nie sú konkurencieschopné. Toto nemáme robiť. Ešte raz to zdôrazňujem. Bola by to chyba. A politici, ktorí robia tieto chyby, túto chybu, možno docieliť úspech pri budúcich voľbách z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska škodia vlastnému národnému hospodárstvu. Toto nechceme robiť, máme štruktúrálne zmeny podporovať, aby ľudia, ktorí sú tým dotknutí, nestratili svoju existenciu. Pán Balčo, ešte raz k malým a stredným podnikom. Úvery pre malé a stredné podniky nie sú záležitosťou európskych inštitúcií a nie je to ani záležitosťou e, regionov členských štátov. Ide o bankový systém, ale keďže toto už dlhé roky nefunguje správne, vytvorili sme programy, ktoré poskytovanie úverov uľahčujú pre malé a stredné podniky Prevažná časť môjho vlastného rozpočtu prevažná časť mm, môjho rozpočtového programu sa využíva na to, aby Európska investičná banka bola schopná vypracovať úverové programy pre malé a stredné podniky po celej Európe a ponúkať tieto úvery. Toto banka aj robí, pretože Európska investičná banka toto nemôže robiť v rámci mikromanagementu, nemôže spracúvať 100 tisíce žiadosti o úvery, takže toto sa vybavuje prostredníctvom obchodných bank v celej Európe. A tieto e, programy vlastne boli vypracované vo všetkých členských štátoch, čiže úverové programy pre malé a stredné podniky, keď sa napríklad ponúkajú v Maďarsku a maďarskými bankami, konečnom dôsledku je to výsledok politickej iniciatívy môjho vlastného rozpočtu. Väčšina financií sa investuje práve do tohoto. A teraz sme sa dostali na hranicu toho, čo je možné, pretože úverový objem Európskej investičnej banky nemôže byť ľubovoľne rozširovaný. E, požiadavky na vlastný kapitál e, sa vzťahujú aj na naše vlastné banky a teraz sme sa dostali na hranicu bez toho, aby e, sme navyšovali e, vlastný kapitál investičnej, Európskej investičnej banky, nie je možné ľubovoľné rozširovanie týchto programov. Prostredníctvom programov Európskej investičnej banky financujeme aj inovačné programy v určitých investičných sektoroch, napríklad v európskom automobilovom priemysle. Čísla, ktoré boli uvedené, o tom, e, čo sa robí v iných hospodárskych regiónoch, tieto na mňa príliš nepôsobia. Ja si myslím, že v Európe keď to všetko spočítame, tak teraz ešte k tomu, čo povedala pani Herrera Manuel. Položila otázku ohľadom CIP. Tie skúsenosti sú dobré. Ide o tri rozličné programy, ktoré sme spustili, najmä program eko inovácie, ktorý docielil vynikajúce výsledky. E, my parlamentu predložíme príslušnú správu. Čo sa týka cestovného ruchu, tento týždeň vo štvrtok a v piatok e, sa uskutoční fórum pre cestovný ruch. Ja tam budem mať v piatok prejav, na základe ktorého sa pokúsim E, načrtnúť hlavné rínie e, politiky cestovného ruchu do budúcich rokov za predpokladu, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva vytvorí nový rámec pre európsku politiku cestovného ruchu a umožní nám poprvýkrát zvoliť legislatívne nástroje a využiť legislatívne nástroje na európskej úrovni. Momentálne v oblasti cestovného ruchu nemôžeme robiť oveľa viac, než ako financovať pilotné projekty, poskytnúť nejakú menšiu pomoc, organizovať výmenu skúseností. Aj to už docelilo dobré výsledky, ale na základe Lisabonskej zmluvy budeme schopní realizovať skutočnú e, európsku politiku cestovného trhu a ja už teraz požiadam parlament, aby sa oboznámilo e, s tými podmienkami, že to nebude celkom zadarmo, ale je to jeden z najdôležitejších hospodárskych sektorov v Európe vôbec. S 12% celkového hospodárskeho výkonu v Európe v oblasti cestovného ruchu je to najväčší sektor spolu s potravinárskym priemyslom s obrovským potenciálom, ktorý žiadnym spôsobom nie je úplne vyčerpaný, čiže ja tu vidím ešte obrovské možnosti rastu, ale aby som sa ešte vrátil k tomu, čo povedal pán Bytikofer, práve v oblasti cestovného ruchu sa javia problémy trvalej udržateľnosti ako e, mimoriadne výrazné. Čiže e, čo sa týka súvislosti so, so znečisťovaním životného prostredia, e, s cestovným ruchom toto nemôže byť v našom záujme. A je tu viacero kolegov, ktorí presne vedia, o čom hovorím. Pán Ransdorf, <clears throat> s tým metánom, s tým som sa nezaoberal, toto nespadá do mojej kompetencie, ale môžem sa informovať a dostanete písomnú odpoveď. Ale v princípe chcem povedať, um, metán je iný plyn a našim cieľom musí byť na základe rozhodnej politiky pri výrobe energie znížiť závislosť na takýchto kľúčových nosičoch, drasticky znižiť závislosť. Na to existuje viacero možností. Najdôležitejšie je podľa mňa, aby sme dospeli k výraznému zníženiu spotreby, či už na základe substitúcie, tým, že budeme využívať iné druhy energie, alebo na základe zvýšenej efektívnosti. Diverzifikácia dodavateľských krajín je takisto dôležitý aspekt v zmysle zabezpečenia dodávky, ale nerieši to ten problém, ktorý máme z ekologického hľadiska. E, diverzifikácia dodavateľských krajín nám maximálne uľahčí problém energetickej bezpečnosti. Pani Kolárska, viem, ako ste to mysleli. Dovolte mi e, vrátiť vám vďaku Zatiaľ, čo vo Varšave sa podľa mňa má pomenovať ulica, ja hovorím, nepomenúvajte ulicu po mne, pomenúvajte ulice po sebe, pretože predpoklady a správa, ktorá bola e, vykonaná, aby sme Polsko dostali tam, kde teraz je, tak to ste e, docielili vy sami. Ale napriek tomu som vám vďačný za to, čo ste povedali, pretože toto človek nepočúva každý deň. A posledná pripomienka pána Pašku čo sa týka e, patentového práva, tu je jediné, čo pomáha politický nátlak. My sa touto témou zaoberáme už roky a roky. Ja som sa tou témou zaoberal ešte predtým, než som vôbec e, prišiel do Európskej komisie pred vyše desiatimi rokmi a docelili sme len veľmi mierny pokrok. Vždy sa stretávame s nejakou prekážkou, ktorá sa objaví v nejakej členskej krajine. Ak tu neprekonáme krátkozraké národné záujmy a patent spoločenstva a urovnania sporu, európsky patent e, súdnej príslušnosti nezriadíme, tak už to nemusíme robiť vôbec. Už ho nebudeme potrebovať, pretože už e, nebudeme konkurencieschopní na medzinárodnej úrovni. Čím viac tlaku bude prichádzať z Európskeho parlamentu a zo strany národných parlamentov k tejto otázke, tým lepšie sa nám to podarí. Komisia nepredstavuje problém. V komisii problém nespočíva. My sme všetci na jednej strane. Komisia e, vždy predkladala príslušné návrhy. Problémy spočívajú v rade na strane malého počtu členských štátov, ako veľmi dobre viete. A ja vás môžem len povzbudiť v tom, aby ste na tú tému opakovane poukazovali. Ale z hospodárskeho hľadiska možno povedať, že je to nevyhnutné, potrebujeme to e, tie e, konkurenčné nevýhody, e, ktoré z toho vyplývajú, sú gigantické. Pán predseda, ja som sa pokusil odpovedať na všetko. Ďakujem za množstvo otázok a ešte budeme mať viacero príležitostí na to, aby sme prediskutovali praktické záležitosti. Ďakujem e, pánovi Klausovi. Neviem, koľko ešte budeme môcť spolupracovať, ale ja si to budem užívať až do posledného dňa. Pán Verheugen, ďakujeme veľmi pekne za podrobnú diskusiu. E, trvalo to trochu viac času, ako sme čakali, ale myslím, že to bolo veľmi prínosné. Niekedy sa to nedá presne naplánovať. Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli takto podrobne spolu diskutovať a teším sa na ďalšiu kvalitnú spoluprácu. Vážené dámy a páni, pokračujeme. Trošku sa pokúsime to dohnať. Profesora Raimund Blajšvic nám odprezentuje štúdiu o ekologickej inovácii. Dobrý deň. Vítajte vo výbore. Ich hoffe, Sie können das nachher an der Dúfam, že si viete prečítať to, čo je na tabulke. Pokúsime sa e, rozdať vám ešte e, vytlačené verzie, aby ste si to mohli prečítať. Pán predseda, vážené dámy a páni, som veľmi rád a cítim sa poctený, že tu s vami môžem diskutovať e, na dnešnú tému pred niekoľkými mesiacmi sme vypracovali štúdiu na túto tému, čiže výsledky si môžete aj preštudovať, ale veľmi rád by som využil túto príležitosť a trochu sa vami podiskutovať. Nadpis Ekoinovácie Európska únia na ceste k e, zdrojom a energeticky efektívnej ekonomike. Možno si poločíte otázku, aké to môže byť rozčlenenie a zistíte, že sme vypracovali kapitolu o E, nedostatku zdrojov. Toto je neobvyklá téma v súvislosti s ekoinováciami, ale ja by som rád prehlbene diskutoval som aj na túto tému, pretože je dôležitá. Druhý bod e, sa týka definície e, potenciálov a potom tu máme ešte tretí bod, ako urýchliť ekoinovácie v Európskej únie. V Európskej únii. Nedostatok zdrojov Nedostatok zdrojov e, za posledné mesiace e, sa dostal do trochu ušej pozornosti verejnosti, pretože možno konštatovať, že Európa potrebuje stále viac a viac zdrojov. Možno spočítať zdroje, na toto existuje príručka OECD a Európska únia patrí medzi množstvo hospodárskych regiónov vo svete, ktoré za, počas uplynulých rokov a mesiacov e, spotrebovala viac zdrojov. Zaujímavé je, zaujímavá je narastajúca závislosť od e, viacerých dodavateľských krajín. Veľmi dobre vieme, že Európa v oblasti e, ropy a plynu je do vysokej miery závislá. V oblasti ropy je to 85 Takisto je známe, že Európa aj v oblasti kovov vykazuje veľmi veľkú závislosť vo viacerých e, kovových oblastiach. Je to 100%, e, ktoré je potrebné dovážať, aby sa pokryla potreba európskeho priemyslu. <clears throat> Sem spadajú kovy ako indium, tantalum, digal, antimon. Toto sú e, výrazy, ktoré možno nie sú až tak bežne známe, ale sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o oceliarský priemysel, respektíve o uh, priemyselné sektory budúcnosti. Otázka je, čo sa stane v najbližších rokoch. Možno konštatovať, že zdroje sú nerozmerne rozložené. Závislosť Európy a teda aj európskeho priemyslu sa teda bude naďalej zvyšovať. Zatiaľ bolo vypracovaných málo prognóz o pravdepodobnom budúcom dopite po prírodných zdrojoch. Prognoza, ktorú e, nedávno zverejnila OECD, uvádza, že dopyt po zdrojoch sa pravdepodobne zdvojnásobí. Z celosvetového hľadiska, z globálneho hľadiska v porovnaní s, roko, s rokom 1980. To nespočíva len v Európe alebo e, v iných krajinách OECD, ale e, samozrejme to súvisí predovšetkým s prahovými krajinami. O akých zdrojoch je reč? E, pri akých zdrojoch sa bude zvyšovať dopyt, v podstate pri všetkých. Keď sa pozriete na um, stavebné minerály, na nosiče energie, na kovy, uh, biomasu a uh, potraviny, uh, po všetkých týchto prostriedkoch sa dopyt zvýši podľa nedávnej prognozy OECD. Ďalší um, slide. Takže, nastoluje sa otázka, a vy ste o tom práve diskutovali. Aké priemyselné sektory tým budú mimoriadne dotknuté? Tu nám chýba ešte množstvo know-how. V podstate by sme potrebovali európsky rizikový radar, aby sme e, získali lepšie poznatky o tom, ktoré priemyselné sektory e, budú vyžadovať ktoré látky v najbližších rokoch. Tento know-how je momentálne ešte obmedzený, ale je zaujímavé vidieť, že takmer všetky e, priemyselné sektory high-tech si vyžadujú tieto látky, najmä kritické kovy, všetko, čo máte v rukách, mobilné telefóny, e, LCD obrazovky, aj rozhovory, ktoré sa tu viedli o automobilovom priemysle, vo všetkých týchto sektoroch sú potrebné tieto kovy spomínané. Ako sme si vypočuli, budúcnosť priemyslu je zelená. To je pravda, ale aj zelené technológie budú potrebovať tieto kovy. Budú ich potrebovať pre e, e, trojcestný katalizátor, pre spalovací bunku, pre kogeneračné zariadenia, pre e, hydro, pre vodíkové vozidlo a, a tak ďalej. Vo všetkých týchto oblastiach sú do rozličnej miery tieto kovy potrebné. Teraz sa často argumentuje, že mm, zvýšenie produktivity zdrojov je schodná cesta e, von e, z krízy pre Európu. To je pravda a e, je tu obrovské množstvo potenciálov, keď porovnáme, ako sa rozvinula produkcia zdrojov za uplynulé roky v porovnaní s energetickou produktivitou alebo pracovnou produktivitou. Pracovná produktivita sa výrazne zvýšila, sme veľmi usilovní produktivita materiálov výrazne zaostáva. Toto je mimoriadne zaujímavé, keď porovnávame Európsku 15, teda staré členské štáty, s novými členskými štátmi. V nových členských štátoch vidíte nové čísla, ktoré ešte neboli vytlačené, alebo boli. Takže vidíte tu tie novšie čísla, kde môžete skonštatovať, že e, Produktivita energie a pracovná produktivita v členských štátoch sa vyvíjala veľmi pozitívne, ale produktivita materiálov zaostávala e, z viacerých dôvodov. Určite to možno interpretovať aj tak, že tu sú potenciály najväčšie na to, aby sa produktivita materiálov z krátkodobého hľadiska v týchto krajinách zvýšila. Mimochodom, e, vyjadranie alebo požiadavka Európskej únie, aby E, Európa sa stala e, energeticky najefektívnejšou hospodárskou silou, ešte nebola dosiahnutá. Vidíte, že nedostatok zdrojov predstavuje jednu z kľúčových otázok nielen do e, vzdialenej budúcnosti, ale aj do blízkej budúcnosti pre rozmach viacerých priemyselných sektorov v následnosti na finančnú krízu. Máme tu definíciu ekoinovácií, ktorú sme zdieľali s ostatnými. Vzťahuje sa to na to, že ekoinovácie sú dôležité na odbremenenie životného prostredia, ale e, mali by spočívať aj pri zvyšovaní energetickej efektívnosti. Aj tu by malo spočívať jadro. A tu rozlišujeme medzi podnikovou úrovňou, mikroúrovňou, úrovňou e, e, reťazcov čerpania čerpania zdrojov e, a myšlienkou národného hospodárstva, respektíve Európskej únie. Keď sa pozrieme na to, kto bol aktívny za uplynulé roky za účelom zvyšovania efektívnosti materiálov, je tu množstvo podnikov výrobného, výrobného odvetvia, ktoré sa pokúšali v rámci svojich oblastí znížiť náklady na materiály. A boli pritom aj v celku úspešní. Čo sa ešte nepodarilo zvýšiť, eh, potenciály budúcnosti sú skôr downstream a upstream v oblastiach e, e, vyrábania materiálov, zvyšovania zdrojov, spracúvania odpadov. E, myšlienka vlastne obežného hospodárstva ešte nebola realizovaná, alebo okružného hospodárstva. Takže o ktoré oblasti ide, ktoré oblasti sú mimoriadne zaujímavé. Tu je zaujímavý súlad medzi oblastiami, ktoré sú intenzívne v súvislosti so zdrojmi a je to, sú tu budovy, mobilita a e, strava a pitie. Tieto oblasti nie sú dôležité len pre e, európskych občanov, ale aj pre intenzitu zdrojov a intenzitu životného prostredia. Ďalší slajd. E, zozbierali sme viaceré príklady, na ktoré na základe ktorých už dnes možno poukázať na to, že ekoinovácie sú realizovateľné. A tu chcem spomenúť oblasť budov Pravdepodobne už je vám táto oblasť známa e, z úsilí Zero Commission Low Carbon, ako e, niektoré budovy vystačia s nulovou energiou alebo dokonca ukladajú e, energiu do siete. Vidíte, že pre ekonováciu je potrebný celkový prístup, ktorý zohľadní aj ekologickú efektívnosť budovy. Prečo by malo byť vylúčené mať funkčne integrovanú e, schránku, pričom izolárne bunky budú integrované do súčasti, súčastok budov a tým sa vlastne vytvorí nový typ budov. Tento príklad, ktorý vidíte e, z oblasti Freiburgu, spadá do, e, intenzívne do oblasti energie. Ale táto oblasť sa nebude vyvieť sama. Je tu e, viacero hybných síl, ale aj množstvo prekážok. A v tejto oblasti e, je mimoriadne dôležitá problematika nájomcov a prenajímateľov, problematika payback times, aký vlastník, aký e, nájomca, e, vypočí sa tu obdobie desiatých rokov a tak ďalej. V podstate táto doba splatnosti musí byť zohľadnená. Ďalší slajd. Strava a nápoje teda tu sú e, maloobchodníci, požiadavky zvýšenej ekoinovácie. Aj tu je množstvo prekážok a hybných síl, ku ktorým sa nechcem podrobne vyjadrovať. Teraz sa pozrieme na globálny trh a odhad e, na základe novej štúdie e, Roland Berger Strategy Consulting, tu sa uvádza tá novej štúdie, že svetové trhy sú zelené a v podstate sa ním opakuje to, čo bolo práve povedané. Z, z kvantitatívneho hľadiska to znamená, že objem pre ekoinovácie sa v najbližších rokoch približne zdvojnásobí. To znamená, že rast e, v týchto oblastiach bude výrazne vyšší ako v iných oblastiach priemyselných. A v tejto súvislosti E, trh pre e, efektívnosť materiálov a zdrojov sa pravdepodobne strojnásobí do roku 2020. Trhový objem pre ekoinovácie e, sa udáva vo výške 3 triliónov eur. Čiže otázka je, ako môžu európske priemyselné sektory sa usilovať o získanie tých výhod, a to nielen v Európe, ale aj v rámci medzinárodnej stratégie. Und ich denke, dass hier sú viaceré prekážky a myslím si, že aj v tomto môže spočívať rola e, politiky. Nie e, v tom zmysle, že každá prekážka musí byť vyriešená reguláciou, ale e, ide o to, aby sme mali politiku, ktoré je záleží na tom, aby sa schopnosti trhov zlepšili, aby sa zvýšili potenciály pre ekoinovácie. Čo Mm, máme v nového v Európe, mm, máme v Európe celý rad politík a programov, ktoré sa pokúšajú podporovať ekologické inovácie. Veľmi odvážnou mm, Možnosťou je smernica Eco-Design. E, poznáte určite aj rámcový program pre schopnosť a inovácie, siedmy rámcový program pre vedu a technologický výskum a tak ďalej. Všetky tieto programy sa pokúšajú e, zvyšiť potenciály pre ekoinovácie. Aj napriek tomu však existujú e, strategické e, medzery. Ak sa zamyslíte nad tým, aký je postup, e, kým sa určitý objav dostane z hlav objaviteľov až do skutočného života, tak zistíte, že je tam veľká priepas, pretože nie každý dobrý objav to mm, zvládne až do realizácie. Niekedy je e, to aj záležitosť e, trhu. A myslím si, že tu sú teda také dve strategické e, priepasti medzery, v ktorých by sa mohla viac angažovať európska politika. Vidíte tu rôžn, tieto rôzne programy na tejto fólii, ktorá znázorňuje tie priepasti, ale aj možnosti. Tu máme eh, niekoľko ďalších príkladov, ale tým sa nebudem dopodrobná venovať, takže poprosím nasledujúcu fóliu, čo možno urobiť. Myslím si, že jedným z kľúčových poznatkov ostatných eh, rokov je, eh, že je potrebné prísť so stimulmi a nástrojmi, ktoré vychádzajú zo situácie na trhu. Poznáte napríklad obchodovanie s emisiami, poznáte smernicu o emisiách. Aj to by bola možnosť urobiť mm, v rámci celej Európy to, čo robí, eh, robia mnohé členské štáty a síce eh, zdaňovať aj stavebné látky. To by bola veľká možnosť eh, zvýšenia ekopotenciálov u budov. Ďalšou možnosťou je zlepšenie regionálnej politiky. Viete, že asi 80 európskych výdavkov ide na agrárnu politiku. Je tam veľa Máme veľmi eh, veľa dobrých eh, nápadov, ako by bolo možné eh, sa zlepšiť v tejto oblasti. Bol predložený celý rad návrhov a možností, ktoré podporujú inovácie a inovačné procesy v jednotlivých regiónoch Európy. Máme tiež program eh, pre spotrebu, trvalo udržateľný program. Ďalšia fólia. Dôležitá je, dôležitý je však aj priemysel, osloviť teda priemysel a vzbudiť e, v ňom jeho vlastný záujem po znižovaní nákladov. Musíme myslieť na to, že priemysel si je dobre vedomý rizik, ktoré sú spojené s radikálnymi inovačnými stratégiami. Preto sme načrtli rôzne stratégie, počnúť stratégiou e, zníženia nákladov nákladov na materiál. Postupuje to ďalšou stratégiou a síce ako priemysel môže priblížiť klientovi myšlienku šetrenia zdrojov a účinnosti. Prechádzame k stratégii inovácie produktov až k stratégii ponuky nových produktov a služieb zo strany priemyslu. Je však e, zaznamenaná aj potreba nových inovácií a nových e, inovácií, ktorým sme sa venovali v štúdii. Myslíme si, že financovanie ekoinovácií v Európe doteraz nie je postačujúce aj napriek marginálnym snahám. Preto navrhujeme, aby sa e, založil akýsi Európsky správcovský fond, ktorý by sa e, venoval práve týmto ekologickým podnikom, aby všetkým tým, ktorí majú dobrý zámer, zabezpečil tento rizikový kapitál. Máme e, k dispozícii príklad a síce e, Carbon, britský Carbon Trust Fund, Um, tento zaznamenal viaceré úspechy v tejto oblasti a myslím si, že z dobrých skúseností je možné sa čo to naučiť, aby sme si uh, vytvorili aj takýto Európsky fond. Ďalší, uh, ďalšia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, je oblasť materiálových inovácií. Uh, najlepšie by bolo mať technologickú platformu pre priemysel, ktorý spotrebováva málo zdrojov kde vlastne by boli združené e, malé a stredné podniky a veľké konštrukčné <clears throat> kancelárie, vrátane automobilového priemyslu pretože naozaj nemôžeme sa uspokojiť s tým, že automobil váži e, viac než jednu e, tonu a preto by sme sa mali snažiť hľadať aj iné cesty, najmä e, v rámci elektromobilov. Ďalší program, ktorý nám napadol, je renovačný program program renovácií budov v Európe. Viete, že všetky členské štáty e, majú e, za úlohu zrealizovať tento program lepšej efektivity budov a bolo by veľmi dobré, keby sa tento proces urýchlil na základe skúseností tých, ktorí to už absolvovali a keby sme e, v rámci Európy e, si prijali druhý program na renováciu budov s cieľom zníženia emisí CO2 a zvýšenia účinnosti e, zdrojov. Takže tým pádom som už na konci mojej prednášky. Predseda, ďakujem. Srdečná vďaka. A už sa nám tu aj prví e, kolegovia hlásia o slovo. Pán kolega Tomás. Ďakujem pekne za prezentáciu. Myslím, že aj pre kolegov e, to mm, je veľmi dobré, že ste išli do hĺbky v tejto štúdii. Zdieľam názor pána Ferhojgena, že sa tu pohybujeme v oblasti, kde musíme sa snažiť prepojiť problematiku životného prostredia a zdrojov a problematiku priemyslu a musíme vidieť v snahe eh, ekologickejšieho priemyslu veľké šance. Spomínali ste <clears throat> tieto Eh, medzery, priepasti, nedostatky v európskej eh, inovačnej politike tieto keby ste nám mohli lepšie, ešte podrobnejšie osvetliť, aby sme eh, lepšie pochopili, v čom spočívajú prekážky v inovačnej politike. Druhá vec, ktorá by ma zaujímala, je nasledovná. Aká je rovnováha medzi reguláciou napríklad majú prísne, e, prísne zákony týkajúce sa odpadových e, vôd za následok, že následne sa vyvíja, zlepšuje aj technológia a pokiaľ áno, aké dôsledky e, vyvodzujeme z tohto pre nasledujúce roky. Napríklad e, teda potrebujeme takéto prísnejšie, prísnejšiu e, legislatívu, napríklad týkajúcu sa e, budov. Teda vyvodiť si z toho, aké legislatívne predpoklady potrebujeme. Zostanem len pri týchto dvoch otázkach, lebo pravdepodobne aj ďalší kolegovia sa chcú prihlásiť o slovo. Pán kolega Butikov, Ďakujem. Ja by som rád nadviazal na Um, kolegu Tomasa a chcem vám položiť dve otázky. V štúdii, e, ktorá je témou podobná, ktorú Vupetalský inštitút robil pre nás, e, bolo konštatované, že e, účinnosť zdrojov a energií, ak si to porovnáme v celej Európe, ten teda najvyšší štandard s najnižším štandardom, že je tam vlastne rozpetie medzi 1 až 17. A otázka, ktorá mi z toho vyplýva, je, za pomoci akých nástrojov môže Európske spoločenstvo pomôcť najmä tým krajinám, ktoré v tejto oblasti najviac zaostávajú? Podľa môjho názoru politická presaditeľnosť takejto inovačnej stratégie e, súvisí aj e, s tým, e, že všetky krajiny musia mať možnosť z týchto nových technológií profitovať a nielen niekoľké. A druhá otázka, keď sa pozriete za hranice Európskej únie a keď vidíte, ako sa pokúšajú iné ekonomické e, priestory, iné krajiny e, podporovať svoje inovatívne stratégie. Aké aké výzvy tam e, vidíte a aké príklady by sme si mohli zobrať od iných, kde iní možno už majú v iných oblastiach účinné stratégie a účinné nástroje, ktoré nám možno trochu chýbajú. Kolega Lamberts. No, zdá sa, že to je diskusia o ekológii, ale uh, moji kolegovia už vlastne položili otázky. Chcel som hovoriť o, o úsporách energie, takže nič nepoviem. Pán Makakis? Ďakujem, pán predseda. Chcem e, nadviazať na to, čo pán kolega Butikofer e, povedal a síce keď sa pýtal pána e, Verheugena, hovoril o novom naratíve, o tento, toto zmenené heslo, motív, pod ktorým by sa mala odvíjať nová európska priemyselná politika. musí byť teda toto heslo ekológia. Ale teraz sa dostávame zároveň k problému. To všetko znie veľmi vedecky, áno, pripúšťam, veľmi dobre to znielo, ale v detailoch a vo výklade sú ideologické rozdiely. Zoberme si príklad automobil. V legislatíve e, týkajúcej sa CO2 ohľadne automobilového priemyslu sa teraz diskutuje, aké inovácie sa uznávajú v tejto oblasti ako ekoinovácie definíciami e, sa to stanovuje v legislatíve, ale otázka znie, je inovácia Každá inovácia, ekoinovácia, dnes bola udelená e, Nobelová cena za fyziku a síce za niečo, čo bolo už v 60. rokoch e, vy, e, objavené a síce sklené vlákna, sklené káble na prenos informácií. Svojho času by si nikto nebol myslel, že to bola ekoinovácia. Dnes vieme, že sa tým ušetrí veľké množstvo CO2. To znamená, že často Ehm, na začiatku vôbec nedokážeme rozpoznať, či istá inovácia je ekoinováciou alebo nie. Čiže v tomto panuje e, veľký rozpor toho času. Neviem, či je tu niekto z komisie, kto e, by nám to vedel posúdiť a povedať, pretože aj v rámci komisie sa tamto sa, sa vedú spory, niektoré veci sa zamietajú a tvrdí sa, že to vôbec nie je ekologická inovácia. A to nepovažujem za dobre, to považujem dokonca za neznesiteľné, poviem to takto na rovinu, agresívne. A má sa to riešiť v rámci komitológie a od vás ako odvedca by som rád vedel, ako je možné vylúčiť eh, aby takéto ideologické zásahy eh, mali za eh, následok, že sa bráni inováciám. Pán Thompson? Pani kolegyňa Thompson? Mange tak for deres præsentation, øh, som er meget vigtig, et meget vigtigt tema. Ďakujem za vašu prezentáciu. Bola to veľmi dôležitá téma. V posledných e, dobách tu v Európskom parlamente, teda pred nejakým časom, sme schválili e, smernicu preto, aby sa o 20 zredukoval alebo teda, že zavedieme do 20 obnoviteľ zelenej energie a teda stanovilo sa, že o 20% sa zniží CO2. Ak my neznížime našu spotrebu energie, tak budeme čeliť tej situácie, že stále viac energie budeme vyrábať a um, je dôležité, aby sme sa v budúcich dobách uh, sústredili na energetickú efektívnosť a z tohto hľadiska je ekoenovácia veľmi dôležitá. V Dánsku sa vyskytli už prípady, e, pracovníci sa zapájajú do týchto aktivít na tom, aby sa vyvinula inovácia, aby sa, uspo, aby sa ušetrila energia. Ja si myslím, že zásadný problém je ten, že keď sme pracovali na smernice o obnoviteľných energiách a o um, znižení CO2, my sme povedali, že medzi tými záväznými cieľmi musia byť záväzné ciele, pretože um, potom to nebude mať dopad. Ale keď hovoríme o šetrení energii a o efektívnosti, nemáme záväzné ciele. Takže chcem vedieť, ako sa pozeráte na túto situáciu. Je to možné zaviesť do priemyslu? Uh, mohli by sme nájsť uh, záväzný cieľ v šetrení energie? Ďakujem. Merún. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči, pán kolega. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja mám veľmi stručnú otázku. Pán profesor vlastne uviedol tu najistý koherentný rámec, ako možno horizontálne pristupovať k inovácii. A chcem sa spýtať, čo v v Európskom balíku pre energetiku a klímu chýba, čo spôsobuje, že vlastne či už v ekodizajne alebo v staviteľstve nemáme konvergentné ciele. Mám jednoduchú otázku. Pýtam sa, či um, s tým cieľom 20% um, redukcie do roku 2020, ktorý nie je záväzný, či naozaj môžeme nejak dosiahnuť nejaké odpovede v oblasti ekoinovácie. Pán kolega Kirek. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, e, s ekoinováciou sú spojené z riešenia, ktoré sú spojené s, so znižovaním použitia energie. tú poslednú otázku sme ešte neprehlbili, ale pán profesor tu vypichol jeden dôležitý e, bod. E, možno je tu hlavná rezerva, ktorá je spojená s ekoinováciou. Ja mám všeobecnú pripomienku. Ten cieľ 2020-2020 je veľmi ambiciózny a je správny a treba ho zrealizovať vďaka pomoci klimaticko-energetického balíka. Každá krajina musí ho aplikovať rovnako, ale podmienky v jednotlivých krajinách sú iné. A e, táto inovácia v rôznych stupňoch podľa priorit by sa mali aplikovať, ale chýbajú nám priority. Napríklad v mojej krajine, ktorá uh, ktorá sa zakladá, čo sa týka energetickej výroby na uhlí, tak uplatňovanie riešenia, ktoré je spojené s uhlím, by mohla byť užitočná termomodernizácia e, budov, či modernizácia budov e, by mohla spôsobiť, že by sme ušetrili viac CO2, ako sa plánuje v pláne 2020-2020. Ďakujem pekne, nevidím žiadne ďalšie otázky, takže dávam slovo opäť pánovi profesorovi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše veľmi zaujímavé početné otázky a budem sa snažiť na väčšinu z nich eh, zodpovedať. Hm, Viacerí z vás sa pýtali, čo sú to vlastne ekoinovácie a ako je možné odlišiť ich od iných inovácií. Je potrebné Eh, vynasnažiť sa rozsah pôsobnosti pre ekologické inovácie vidieť podľa možností eh, z medzinárodného aspektu a z pohľadu celého životného cyklu. Neprinieslo by veľa, ak by v Európe existovali snahy, že len eh, využívanie automobilov trochu vylepšiť, čo sa týka životného prostredia. Mali sme podobnú diskusiu pri biopalivách, pretože dobrý zámer, z dobrého zámeru sa e, stalo niečo úplne opačné, pretože e, Prahové krajiny tak rýchlo produkovali tieto plodiny e, potrebné na výrobu biopalív, že sa to celé zvrátilo. Takže je potrebné urobiť vopred odhad a to pre celý životný cyklus od e, výroby, od vzniku produktu až po e, odpad. To tu celú vec nezjednoduší, pripúšťam, ale je to niečo, kde existujú nástroje. Pomyslite napríklad na analýzu environmentálnych dopadov, analýzu e, managementu rizika. Podniky si samé takéto analýzy robia ale je to aj prvá úloha politiky. Malý inovatívny podnik môže mať problém s e, takýmto odhadom, ale možno by mu niekto iný mohol ponúknuť takúto analýzu. Teda tieto ekopotenciály by mohli analyzovať povedzme rôzne agentúry. Vraciam sa tým k druhému bodu, ktorý ste spomínali, a síce ciele aké striktné, aké záväzné by takéto ciele mali byť. Myslím si, že z pohľadu ekoinovácií je potrebný dlhodobý cieľ a dlhodobá orientácia. V klimatickej oblasti tento cieľ dvoch stupňov je takýmto cieľom. Je teda potrebné mať takéto dlhodobé ciele, tak za aspektu e, odľahčenia pre životné prostredie, ako aj pre podniky je to dôležité. Mnohé radikálne inovácie majú časový horizont 20, 30 a viac rokov, ak pomyslíte na, ohlikové, na, na vodíkové auto. Asi nebude pred 2020 e, rokom na cestách e, jazdiť v sériovej výbave. Čiže potrebujeme jasné ciele, a to aj časové ciele. E, prihováral by som sa e, za e, to, aby sme si stanovovali ciele dokonca nad rámec roku 2020 a potom ich hierarchicky štrukturalizovali a takto si teda stanovovali priority. Pýtali ste sa tiež, aký druh regulácie bol v ostatných rokoch úspešný. Áno, je tomu tak, že smernice mali za následok vznik nových mnohých regulácií, ale e, takáto regulácia môže mať aj nevýhody, napríklad veľké byrokratické náklady. Je potrebné e, E, vynasnažiť sa o to, aby e, sme vzbudili vlastný záujem. Čo sa týka inovácií, tam e, sa môže veľa udiať, napríklad ak sa zvýši informačná báza, ak sa sprístupnia informácie o jednotlivých látkach a ich hodnotení. Existuje združená organizácia Eurogeosurvey, ale neexistujú um, na celoeurópskej eh, báze žiadne práce, ktoré by boli eh, zverejňované eh, ohľadne toho, aké kovy sú kritické a podobne. Čiže takéto veci by znamenali veľký pokrok pre podniky, ktoré chcú inovovať. Ďalšou oblasťou sú informácie na produktoch samotných. Veľký pokrok sa, zasia, sa dosiahol označovaním emisí CO2, to uhlíkovou stopou. Ešte nám chýba označovanie o materiálovej intenzite. Nie všetkých produktov, ale takých top ten, povedzme, ako budov, aut a niekoľkých ďalších produktov. Čiže nemali by sme sa tam sústreďovať len na emisie CO2, ale mali by sme uvádzať celú intenzitu, intenzitu všetkých zdrojov a len vtedy umožníme uľahčiť klientom rozhodnutie, ako postupovať a čo si zvoliť. Tiež ste sa pýtali, ako je možné vysvetliť rozdiely v Európe. E, údaj, ktorý pán Butikofer spomínal 1 ku 17, je správny to naj, e, najeficientnejšia krajina v Európe má spotrebu materiálu len jednu sedemnástinu v porovnaní s najneefektívnejšou. E, potenciály sú jasné, otázka je, čo je možné urobiť. Pán Gierek to spomínal napríklad nové členské krajiny, čo môže napríklad Poľsko alebo Slovensko urobiť v týchto veciach. Myslím si, že tu je dôležitý aj vlastný záujem. Tieto krajiny nové sa sústredili v ostatných rokoch na vybudovanie infraštruktúry a teraz po finančnej kríze môže začať ďalšia fáza, kde každá verejná investícia a európske prostriedky by sa cieľene investovali investovali do investícií v týchto oblastiach, čiže napríklad e, budovy pre e, rôzne verejné orgány. Tie by mohli slúžiť ako vzorové príklady, ako priekopníci pre ekologickú e, inováciu inovácie do eh, hromadnej dopravy a podobne. Toto sú možnosti, kde by eh, bolo možné zamerať eh, vo väčšej miere tieto verejné investície na ekologické investície aby e, sme zároveň motivovali priemysel v jednotlivých krajinách. Už sa to hovorilo, hovorilo o problematike e, carbon leakage. E, v mnohých nových krajinách je veľa energeticky náročného priemyslu usídleného, čiže možno by bolo dobré týmto odvetviam priemyselným ponúknuť spoločné balíčky opatrení napríklad pre cementárne, oceliárne a podobne, ako by mohli byť energeticky účinnejšie. A keď začneme tam, eh, myslím, že eh, to je veľmi dobré na ďalšie ekologické investície. Ďalej tu padli tiež otázky na dobré príklady v tejto oblasti mimo Európy. Existuje viacero príkladov, napríklad Japonsko, najúčinnejšia krajina, čo sa týka energetickej efektivity. Ehm, Japonsko pravidelne inovuje e, a prichádza s inováciami na masový trh a mohli by sme sa v tomto smere od Japonska ešte veľa e, naučiť. Čiže toto funguje v Japonsku relatívne dobre. Zaujímavá je aj Čína. Čína v ostatných e, rokoch je krajinou s najväčším dopytom po rope, po oceli a má veľmi ctižiadostivú politiku na podporu obnoviteľných energií. Čo sa týka CO2, tam nie, ale čo sa týka managementu CO2 emisí a materiálov, tam áno. Čína v nadchádzajúcich rokoch nás môže ľahko predbehnúť. Možno poznáte Šanghaj, e, je, e, vzniká tam e, mesto s nulovými emisiami a som presvedčení o tom, že sa im podarí vybudovať z toho vzorové mesto pre mnohé azijské krajiny. Takže otázka eh, u nich tiež už nestojí, čo robia tie dobré staré európske krajiny, ale eh, čo eh, robia prahové krajiny, čo robí Čína, Ázia, čo robí Japonsko, India a tak ďalej. O to viac by sme sa mali motivovať, aby sme za nimi nestratili Prehliadol som niečo? Pani Thompson, vy ste <coughs> spomínali e, Dánsko. Áno, zdieľam váš názor aj v štúdii. Tam e, máme odvolávky na to, že práve v, Škandinávii, v škandinávských krajinách v Dánsku e, je možné nájsť veľa príkladov na ekologické investície. Tie priepasti to bola medzery úvodná otázka pána Thomasa Vidím nebezpečenstvo v tom, že nie vždy je tam dobrá štartovacia podpora a e, preto som spomínal aj tento správcovský fond, ktorý by mohol byť spôsobom, ako podporiť e, takéto podnikateľské aktivity. A druhou vecou je, prečo tieto medzery existujú, že sme e, často takí pomalí a zdráhaví tá cesta, kde je Japonsko veľmi dobré, že sa veľmi rýchlo dostáva od inovácií do masovej Európy, tak tam ešte musíme toho veľa urobiť my, Európania. Takže mm, určite to nebude len jeden jediný nástroj, za pomoci ktorého sa nám to podarí, ale bude to musieť byť súbor nástrojov, budeme musieť existujúci potenciál e, zjavných inovácií rozšíriť a vo zvýšenej miere podporovať. Ďakujeme pánovi profesorovi Blešvicovi za jeho informácie, za jeho prezentáciu, za samozrejme možnosť ísť aj do hĺbky v budúcnosti. A tým pádom sme ukončili tento bod dnešného programu. Kolega Thomas. Pán kolega Tomas, možno ešte pre nových kolegov by bolo dobre vedieť, kde môžete túto štúdiu nájsť, kde na akej adrese možno elektronicky sa možno dostať k tejto štúdii, keby ste nám ešte povedali k tomuto informáciu. Zašleme obežník všetkým, ak súhlasíte, písomne, mailom, aby ste to mali k dispozícii. Ďakujem pekne. Takže nasleduje ďalší bod programu. Ide o investičné eh, projekty Da ist Berichterstatterin die Kollegin Vallon, die heute verhindert ist, und die Kollegin Horst. Eh, pani Lon dnes nie je k dispozícii a pani kolegyňa Hol ako prvá dostane slovo. Nech sa páči. You, um, I... Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada začala tým, že by som chcela ospravedlniť pani Valian, nemohla sa dostaviť dnes do Bruselu. Ja som si kladla otázku, či by bolo dobré, keby ste najprv dali slovo najprv komisii, aby ona E, vysvetlila svoje stanovisko, svoje názory a potom by sme odpovedali na komentáre a otázky, či je to v poriadku. Vôbec vám neoponujem. E, nevedeli sme, že pani spravodajkynia tu nebude. Komisia každopádne požiadala o slovo, takže súhlasíme s tým, aby komisia začala, takže nech sa páči komisia, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, danke, Herr Vorsitzender. No, ďakujem, pán predseda. Ja zastupujem eh, DG Energiu. Pán Rute dnes nemohol byť prítomný. Môj útvar pre eh, monitorovanie trhu s energiou vypracoval tento návrh. Vypracoval tento návrh stručne. Prečo komisia predkladá tento návrh na nariadenie o notifikácii investičných zámerov eh, v oblasti energetickej infraštruktúry? Pretože sme toho názoru, že najbližších 10 až 15 rokov bude rozhodujúcich pre budúci rozvoj akéhokoľvek druhu energetickej infraštruktúry v Európe. Energetická infraštruktúra a príslušné zámery, či už v oblasti ropy, plynu alebo elektriny, alebo v oblasti obnoviteľných zdrojov, <clears throat> či ide o zásobovaciu energiu pre e, prepravu a energiu. Ide o infraštruktúrne zámery, e, ktoré e, sa vykazujú e, dlhou životnosťou, čiže investičné zámery, ktoré sa realizujú teraz, budú ešte existovať 20, 30, 40 rokov, budú produkovať energiu, uskladňovať alebo prevážať energiu a budú rozhodujúce preto, či sa Európe podarí E, zabezpečiť e, energetický mix, ktorý sa bude vyhýbať e, CO2, energetickú štruktúru bez CO2. Na základe toho a na základe toho, že investičná klíma je plná výkyvov, ako sme videli na základe hospodárskej krízy, pokladáme za dôležité v pravidelných odstupoch každé dva roky na základe agregovaných informačných údajov z členských štátov budúcu spotrebu a budúcu infraštruktúru navzájom porovnávať, aby sme zistili, či prípadné medzery v infraštruktúre v Európe mm, sa objavia, či už je to v oblasti elektriny, plynu alebo v iných oblastiach. Preto sa komisia rozhodla staré nariadenie z roku 1996, e, ktoré vychádza z nástroje zo 70. rokov, ktorý bol e, vyvinutý na základe e, prvého šoku ceny ropu modifikovať alebo modernizovať. Čo sme predložili? Navrhujeme, aby každé dva roky členské štáty komisii predložili informácie, čo sa týka budúcich kapacít plánované infraštruktúrne zámery v oblasti ropy, plynu a elektriny, obnoviteľné zdroje energie, ale aj prenos e, a uskladňovanie CO2. V žiadnom prípade nechceme nejaký centrálny plánovací element, nejaké centrálne plánovacie byro, pretože infraštruktúrne zámery musia pochádzať e, zo strany priemyslu, ale zaujíma nás, na základe rozličných cieľov, ktoré boli prijaté na európskej úrovni, akým spôsobom sa tieto zámery budú vyvíjať v najbližších rokoch, aké kapacity v jednotlivých členských štátov, v štátoch budú vyňaté zo siete, čo k tomu pribudne, ktoré infraštruktúrne zámery budú vystavené nejakým dlhším časovým prenosom z akýchkoľvek dôvodov, my tieto dôvody na základe oznámených údajov budeme analyzovať, či ide napríklad o hospodárske, čisto hospodárske dôvody a úvahy, alebo či ide o to, že bol obmedzený prístup k úverom, alebo či dôvod spočíva e, v odlišných plánovacích prekážkach v jednotlivých členských štátoch, alebo či ide o trhové technické dôvody jednotlivých firiem. návrh e, ktorý e, podrobí na podrobnému preskúmaniu, predpokladá, že kapacity plánované na úrovni členských štátov a prebiehajúce kapacity budú oznamované. Prečo, prečo každé dva roky? Pretože na základe balíku o vnútornom trhu o ktorom spolu rozhodoval aj parlament v oblasti elektriny a plynu, v oblasti sietí. Musia každé dva roky byť podrobené eh, desaťročnému eh, investičnému plánu a podľa nás by sme mohli v tejto oblasti znižiť aj administratívnu záťaž, aby to bolo podľa možnosti koherentné eh, s novými a jestvujúcimi nástrojmi ale na rovnakom e, dvojročnom základe by sme od členských štátov chceli e, obdržiavať informácie, ako vyzerajú iné kapacity v energetickej oblasti, napríklad oblasť rafinérií, biorafinérie a tak ďalej, teda ako sa tu vyvíja situácia. Toto by malo umožniť komisii, aby tieto údaje e, v pravidelných intervaloch analyzovala, tak ako to Európsky parlament aj rada opakovane požaduje. A <clears throat> aby to bolo potom porovnávané s výhliadkami na spotrebu. Čo je nové oproti nariadeniu z roku 1996, čo sa zmenilo? Myslíme, že sme zaviedli transparentnejší postup na základe pôvodného návrhu. Všetky údaje postupované komisii sú momentálne utajené, čiže prístup majú len členské štáty, rada a komisia. Komisia tieto údaje nebude zverejňovať ani v agregovanej podobe, nebude prebiehať žiadna diskusia so zúčastnenými stranami. Čo navrhujeme my, je, aby tieto údaje boli zverejňované v agregovanej podobe. Prečo v agregovanej podobe? Nuž, chceme európsku snímku stavu a nemáme záujem na tom, aby sme zverejňovali údaje o jednotlivých podnikoch. A takisto nechceme e, zverejňovať komerčne problematické citlivé informácie, ale spoločne s parlamentom, ale aj s hospodárskym a sociálnym výborom chceme viesť pravidelnú diskusiu, ako sme navrhli každé dva roky, aby sme zistili, či budúce infraštruktúrne zámery v Európe zodpovedajú, zodpovedajú aj politickým cieľom. Pán predseda, tu na teraz skončím. Ďakujem. Kolega Girek. Ďakujem bardzo, pán przewodniczący. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Už dlho vieme, že e, dobrá informovanosť je veľmi užitočná, e, preto aby sme riadili energetickú politiku v EÚ skúsenosti z posledných rok, z posledného obdobia, či z januára tohto roku nám ukazujú, že preto, aby sme sa, je dôležité, aby sme sa vyhli e, takým krízam, ako bola plynová kríza. Preto je pozitívne, že komisia a teda aj rada pripravujú toto nové nariadenie. Toto nariadenie by malo nahradiť staré nariadenie, ktoré vlastne nerozriešilo všetko. V novom nariadení sa hovorí o biopalivách, hovorí sa aj o projektoch, ktoré sa týkajú zachytávania CO2. Začneme s definíciami. Ten pred, to predchádzajúce nariadenie nemalo definície Mení sa tu príloha minimálnych hodnôt rôznych e, typov. Ďalej sa hovorí o e, ukladaní e, plynu, o, zas, o skladovaní plynu. Potom je, sú tu minimálne um, údaje 150 kV a tie predchádzajúce hodnoty boli iné. To všetko ukazuje, že potrebujeme zasiahnuť v sektore energetických infraštruktúr na celom európskom e, území. Ale e, tento právny akt musí byť doplnený a mám, v tom, mám k tomu dva body. Druhý článok týka sa to definícií. E, tam je potrebné uviesť typ parametrov Mali by to byť technické parametre alebo parametre využitia. Nemali by to byť len technické parametre, ale aj e, parametre využitia, využitia pre lepšiu efektivitu. Čiže nemali by sme sa obmedzovať, obmedziť len na technické parametre. No a potom tam chýba definícia interkonektorov. Čiže definícia, ktorá by fungovala na oboch stranách. O tomto sme sa presvedčili počas poslednej plynovej krízy. Potom tu chýba definícia skladov alebo zásobníkov CO2. Keď hovoríme o produktoch pre e, rafináciu, tak by sme tam mali dať e, produkty e, splyňovania uhlíka pretože k, to, k tomu sa týmto spôsobom dostaneme. Potom článok 6. Tam sa hovorí o e, jasnosti a prehľadnosti údajov a hovorí sa o zverejnení týchto údajov v agregovanej podobe. Možno by sa tým mohlo porušiť obchodné tajomstvo, napríklad keď údaje jedného členského štátu platia alebo vzťahujú sa iba na jeden jediný podnik. A vlastne vo všetkých, v tomto prípade by sme vedeli, že sa to týka iba tohto jedného podniku a konkurencia by potom sa všetko dozvedela. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela poďakovať komisii za túto prezentáciu a súhlasím s nimi, že nemôžeme podporovať e, európsku energetickú politiku na úrovni EÚ, ak nemáme adekvátne informácie o energetických infraštruktúrach. Čiže ja si myslím, že v parlamente podporíme toto nariadenie a hlavne by sme mali um, zohľadniť pravdepodobný vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá podporí energetiku EÚ. Uh, táto, na, toto nariadenie bude pracovať v praxi a mali by sme poukázať aj na jeho využitie. Chcela by som spomenúť pár bodov, ktoré sú spojené s návrhom textu a s komentármi komisie. V pôvodnom dopadovej štúdii e, sa hovorilo, že e, členské štáty nedostatočne plnili staré nariadenie, e, to staré nariadenie a nepredkladali informácie. A chcem sa spýtať komisie, či, prečo si komisia myslí, že lepš, to nové nariadenie bude lepšie z tohto pohľadu. A potom e, sa e, tu pán kolega Jurek spomenul um, tému tých obchodne citlivých informácií a potom ten problém, ako agregované údaje predsa len budú odhalovať nejaké informácie o podnikoch. Ja som sa chcela spýtať, či jednotlivé konzultované strany tieto obavy vyjadrili pred komisiou a chcem sa spýtať, či rada na tom začala pracovať a potom, aké sú názory členských štátov. No a po tretie, e, téma dvojitého podávania strán a e, tie notifikácie, ktoré si vyžadujú špecifickú legislatívu. Je je to pochopiteľné e, z toho, že sa chceme vyhnúť nepotrebného byrokratického bremena, ale môže to vytvárať istý zmetok, lebo máte dve informácie na jednom mieste. A chcem sa spýtať komisie, či by mohla predložiť nejakú prehľadnú tabulku o predkladaní e, tých e, Ehm, správ, aby ľudia videli túto informáciu na jednom mieste. No a potom na záver e, v kontexte pravdepodobného vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy chcem sa spýtať, či článok 194 novej zmluvy, ktorý hovorí o energii, či bude relevantný e, ako právny základ. Ďakujem. Ďakujem. Ja podporujem návrh pani Hall, aby sme od komisie dostali prehľad o tom, aké dodatočné e, spravodajské povinnosti vzniknú. To by som takisto rád videl na papieri. Myslím, že by to bolo veľmi užitočné. Kolega Butikofe. Môj kolega žaduje tieňový spravodajca a chcel by som mu dať prehľad. E, chcel, chcel by som mu dať pre, pre, prednosť. Dobre. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem prezentácii komisie, že sa chcú uberať smerom spoločnej energetickej európskej politiky. Teraz mám pár otázok a pár poznámok. V dokumente sa hovorí o konzultácii regulátorov a priemyslu. Chceli by sme vedieť o, o chceli by sme vedieť viac o konzultácii samozpráv, ktoré v Európe majú čoraz dôležitejšiu úlohu, čo sa týka energetických infraštruktúr. Týka sa to aj odborov a iných aktérov občianskej spoločnosti. Chcem zdôrazniť, že mm, ide tu najmä o transparentnosť. A máme isté pochybnosti um, ohľadom uh, tej obchodnej citlivosti informácií. A chcem sa spýtať, do akej miery tento nástroj eh, potom môže vyvolať verejnú diskusiu o európskej energetickej politike a o, o ehm, istom výbere alebo smerovaní tejto politiky. No a Ja to vidím tak, že z tohto dokumentu vychádza politické posolstvo ohľadom eh, toho typu energie. Zdôrazňujú sa, zdôrazňuje sa fosílna energia, plyn, zachytávanie uhlíka, potom sa tu zdôrazňujú aj tie veľké infraštruktúry a zdá sa mi, že sa tu dosť nepočiarkuje to centrum novej energetickej politiky napríklad inteligentné distribučné siete, malé produkčné jednotky v energetickej oblasti a v tomto type informácie potom nevidíme tie celé, ciele distribúcie ani malé výrobné jednotky. E, budeme diskutovať o inovácii a vidíme, že tie hlavné body, o ktoré ide, v stavebníctve je nulová energia alebo pozitívna energia. Takže ako, všet, ako sa tieto všetky témy zapoja do tohto problému, aby sme e, dobre informovali publikum a aby sme mohli o tom diskutovať, aby sme mohli diskutovať o zvolenom smere v infraštruktúrach keďže sama zastupkynia komisie povedala, že je dôležité, aby sme mali isté informácie o prekážkach v investíciách, napríklad v prístupe k úverom. Pýtam sa, prečo v tomto texte nemáme informácie o financovaní infraštruktúr. Podľa mňa je veľmi dôležité, že v technickom aspekte infraštruktúr by sme mali mať aj také informácie, ktoré sa týkajú financovania. No a na záver by som chcel povedať, že E, tu chýba jedna veľmi dôležitá vec. A to je účin, energetická účinnosť týchto infraštruktúr. Ak my chceme mať naozaj najúčinnejšiu ekonomiku z energetického hľadiska, je podľa mňa prekvapujúce, že nemáme tu systém, ktorý nám umožní stále zhodnocovať energetickú efektívnosť sam, samotných týchto energetických infraštruktúr. Ďakujem. Anke, kolega Marinescu. Ďakujem, kolega Marinescu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Marinescu. Cer și eu câteva clarificări de la reprezentantul comisiei. Ďakujem, pán predseda. Ehm, ďakujem vysvetle, za vysvetlenia komisie. V úvodných ustanoveniach sa hovorí o um, pozorovateľovi energetického trhu. A v texte nariadenia chýba odvolávka na pozorovateľa. Chcem sa spýtať, kam presne smerujú tieto informácie cieľ, cieľeným, teda cieľovým príjemcom je komisia alebo pozorovateľov? pozorovateľ. Myslím si, že B je správne, pretože v úvodných ustanoveniach sa hovorí o týchto inštanciách, že komisia a pozorovateľ e, spolu vykonajú e, horizontálnu analýzu týchto sektorov. Ale Nikde sa nehovorí o cieľovom príjemcovi týchto informácií. Znamená to teda, že regulačné úrady energetického trhu budú dostávať tieto informácie, alebo aké agentúry a organizácie to ešte dostanú? A potom sa chcem spýtať, čo to je viacročný investičný plán do energetických infraštruktúr. Je to len zbožné želanie, alebo je to naozaj realistický projekt? Čo máte v úmysle? No a potom žiadate, aby vám štáty poskytovali údaje. Viete, energetické projekty niekedy trvajú 10 ročia. Kedy treba dodať tieto informácie? Vtedy, keď sa robia štúdie o realizácii realizovateľnosti alebo vtedy, keď sa začína stavať infraštruktúra. Toto nie je celkom jasné. Jeden príklad, napríklad projekt Nabuko. E, čo majú robiť súčasnené krajiny? Kedy majú podávať správy o týchto informáciách? Má to byť na budúci rok? Potom ďalší príklad. Krajiny, ktoré investujú za hranicami EÚ. Sú to investície, ktoré môžu mať reálny dopad na energetický systém údajov. A e, treba podávať správy o týchto zahraničných investíciách alebo nie. V naredení sa píše, a vy ste to sami povedali, že ide o, že tu pôjde aj o zverejnenie agregovaných informácií. Toto sú predsa citlivé informácie. A aj zverejnenie agregovaných informácií môže priniesť istú újmu v obchodnom stave, obchodnej situácii firiem. Že ako si predstavujete zverejne týchto dôveryhodných informácií? Ďakujem, Butikov, pán Butikofer. Mám dve otázky na komisiu. Nejde len o zlučovanie štatistík a informácií, ale musí ísť aj o to, aby sa tým e, vytvorila určitá politická dynamika. A ja ešte nechápem celkom, akú podobu politickej dynamiky e, si komisia slúbuje od tohto návrhu. Možno by ste to mohli trochu podrobnejšie vysvetliť. Samotný problém spočíva v tom, že neexistuje žiadna komunitárna zodpovednosť za túto infraštruktúru a jednoducho spočítavanie národných plánov nemôže presne popísať, aké závislosti z toho vyplývajú pre jednotlivé členské štáty a ani sa tým vlastne mm, netransformuje e, európska e, perspektíva na obchodnú úroveň. Podľa mňa by bolo dôležité, aby sme európsku sieťovú infraštruktúru v energetickej oblasti mali buď ako samotnú zmluvnú organizáciu, alebo aby sme minimálne na základe spoločnej spolupráce e, zahájili komunitárnu akciu, ktorá, bude viac, e, ktorá dokáže viac ako len zhromažďovať informácie bez toho, aby by boli prekonané prekážky. E, Udi. Ďakujem. Ďakujem za slovo čo sa týka výberu tých, cie, e, tých e, nástrojov a koordinácie s inými nástrojmi, e, v dokumente sa spomína 8 textov, ktoré obsahujú ustanovenia, ktoré sa spomínajú v oznámení o energetických infraštruktúrach. Chcem sa spýtať, či by sa to nedalo zjednodušiť, aby používateľia európskeho práva mali dočinenia s textom s jednou témou. A chcem sa spýtať, či naredenie je naozaj dobrým nástrojom, pretože vo vysvetlení sa hovorí, zvolili sme si naredenie, pretože revidujeme staré naredenie. A toto podľa mňa nie je dôvod, prečo um, by sme mali zvoliť nariadenie. Čo sa týka zverejnenia informácií, chcem sa spýtať, či máme istotu, že niektoré e, strategické alebo dôverné informácie e, nakoniec nebudú zverejnené či nie je isté riziko voči operátorom. No a potom na záver sa chcem spýtať komisie, že nevidím tu žiadnu naplánovanú sankciu. Čo sa stane, keď organizácie nebudú plniť svoje povinnosti? Pán kolega Balčo. Ďakujem za slovo ja by som e, chcel, aby komisia odpovedala e, na túto otázku. Ako si to mám vysvetliť? Ja som si celkom nevedel e, predstaviť, o čom hovoríme. Keď hovoríme o tejto politike, hovoríme o dôležitosti tej téme efektívnosť energie a takisto ale aj o produkcii a to by malo byť v obmedzenejšom rámci. Ja som si prečítal ten dokument a pozrel som sa, ako sú definované veci. E, tu sa hovorí o megawatto, keď hovoríme o elektrickom prúde. Chcem sa spýtať, aké kapacity sú tu zapojené, aké kapacity chcete regulovať e, v týchto ustanoveniach. A e, regulácia, e, teda nariadenie má cieľ. Hovoríme o európskom energetickom trhu a musíme si byť istí, že jednotliví aktéry pochopia tú informáciu a potrebujeme aj vedieť predpovedať, e, ako e, aktéry budú vedieť a prispôsobiť svoje investície a obchodnú politiku, ako zabezpečiť to potreby. Ja som si to nevedel predstaviť na základe tej dokumentácie, ktorú som dostal, o čom to vlastne je. Chcel by som, eh, aby sme rozmýšľali o všetkých elementoch európskej energetickej politike. Ďakujeme, bolo to dosť otázok. Ja by som ešte eh, položil ďalšiu Celkom som tomu neporozumel. Je predsa už mnohých e, nariadeniach e, povinnosť ohlasovania. Prečo sa nezozbierajú všetky tie údaje, ale vytvára sa nový postup? Pred chvíľou sme predsa počuli od kolegu Ferhojgena, že sa máme pokúsiť neregulovať prílišne. Preto by ma zaujímalo, prečo teraz sa nový prístup volí vo veciach, ktoré už sú upravené niekde inde. A aké e, ustanovenia nie sú pokryté doterajšími povinnosťami zakotvenými v nariadeniach. Takže komisia, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. And if you allow, I'll switch to English because we have... Ďakujem, pán predseda, ak dovolíte. Prejdem do angličtiny, lebo sme to navrhli v angličtine. Takže ja by som začala najprv s tými inštitucionálnymi typmi otázky. Najprv by som rada vysvetlila, že je rozdiel medzi komisiou a pozorovateľom pre trh energie. E, chcem povedať, že observatórium e, pre energiu e, nie je agentúra alebo nejaká organizácia mimo, je to časť komisie, patrí pod DigiTren. Ale my podporujeme to, že e, pozorovateľská organizácia sa pozerá na horizontálny sektorálny e, vývoj e, v energetickom politickej panoráme a toto robíme. Nie sme špecializovaní v jednotlivých témach, ako napríklad energetická efektívnosť, ale snažíme e, sa sledovať, ako dynamika na tomto trhu funguje a ako budú prebiehať rozvoje e, v infraštruktúre. A potom, čo sa týka inštitúcií, prečo sme vybrali e, nariadenie? zakladá sa to na e, článkoch 244 a 107 e, zmluvy o Euratome. A v súčasnosti je to tak, že neexistuje žiadny iný právny základ e, v zmluve, z ktorého by sme mohli vychádzať. A preto vlastne je nariadenie z roku 96 základom pre toto nariadenie. A komisia predsa musí mať informácie, ktoré e, poskytne členským štátom, aby dobre odvedla svoju prácu. A e, článok 1.07 pokrýva aj elektrický prúd, ktorý sa vyrába e, z jadrovej energie. Ja chcem tu počiarknúť <laughs> fakt, že toto je iné. Líši sa to od návrhov oznámení. To spadá pod zmluvu Euratomu E, tu sa hovorí o stavbe jadrových elektrární a komisia v tomto má e, predkladať oznámenie, ale je to vlastne jedno z výkonov a e, vďaka tomu komisia môže vidieť, aké oneskorenia sú tu v stavbe a tak ďalej. Ďalší bod bol prednesený, hovorila sa tu o predkladaní dopadových štúdií, hovorila o tom pani Hall, príloha 3 je tu mnoho existujúcich povinností predkladaní správ. Týka sa to Týka sa to predkladania správ. Ja som spomínala príklad zmluvy Euratomu. robí sa to na základe iných definícií alebo robí sa to v časovom rámci, ktorý podľa nás nie je vhodný. Ale e, sú isté legislatívne texty z nedávneho obdobia a tu sa jasne hovorí o historickom vývoji. Um, energetická efektívnosť sa zrýchľuje a táto politika je čoraz dôležitejšia my to nechceme ignorovať, ale chceme to zohľadniť. Napríklad e, to, čo bolo e, navrhnuté a teraz sa to vlastne aplikuje v treťom e, trhovom balíčku pre investície, pre elektrický prúd a plyn. My sme v tomto nariadení navrhli jednu vec, aby sme sa vyhli administratívnemu bremenu to, že namiesto toho, aby sme žiadali tieto informácie od členských štátoch, si počkáme a sme v úzkom kontakte s Európskou skupinou um, operátorov a uh, za jeden rok by sa táto práca mala ukázať v praxi a potom sa spýtame členských štátov, štátov. Súhlasíte s tým, čo e, systém európskych operátorov dal na papier? A ak nie, tak potom e, a ak áno, tak potom vlastne e, tá povinnosť predkladania informácií bude splnená. Ja by som vám chcela povedať, že tieto plány sa práve rozvíjajú a my hovoríme s jednotlivými operátormi. Oni chcú, aby tá toto nariadenie bola akási záchranná sieť. Ehm, chcú takisto vedieť, čo je naplánované v kapacitách generovania. A teraz ehm, operátori bojujú, aby pochopili, čo, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ehm, napríklad pri elektrickom prúde v generá- generovaní kapacít. Takže e, operátori naozaj budú vítať, ak tie členské štáty, ktoré majú administratívne typy informácií, čo sa týka stavebných povolení a tak ďalej, a či sú to už regionálne alebo miestne autority, členské štáty by mohla zosynchro- mohli zosynchronizovať informácie, ktoré majú a mohli by ako si potvrdiť, ako budú vyzerať uh, uh, tieto veci v budúcnosti, pretože operátori môžu len odhadnúť, urobiť len ten najlepší odhad, ale nemajú tieto informácie, pretože um, balík vnútor, pre vnútorný trh nebol taký detailne uh, presný ohľadom tohto. Takže v tejto časti to môžeme chápať ako záchrannú sieť a e, komisia chce byť pragmatická, chce byť skromná. Chceme zistiť, ako toto pomôže A potom môžeme povedať, že možno táto legislatíva bude platná iba pre infraštruktúry pre ropu, ref, rafináciu a um, biopaliva, ale nie pre elektrický prúd a iné, lebo toto už je pokryté inde. Ale zatiaľ ešte nevieme. Takže ja by som vás poprosila, aby ste sa po pozreli na túto príplohu o dopadovej štúdii a potom, aby ste sa e, pozreli, ako naši konzultanti e, toto rozvíjajú. No a potom sa chcem pozrieť aj na pravidelnosť tohto výkonu, pretože um, infraštruktúry v energetike sú dlhodobé projekty a navrhujeme to robiť každé dva roky a nie každý rok. To bolo v starom nariadení. A e, potom tu bola aj požiadavka väčšej transparentnosti a ako sa budú rozvíjať budúce potreby. To by mohlo priniesť istú dynamiku v smerovaní politiky lebo takto by sme vedeli anticipovať problémy našich energetických infraštruktúr na európskej úrovni. E, je niekoľko členských štátov, ktoré majú e, takéto typy výkonu na národnej úrovni, e, napríklad aj na miestnej a regionálnej úrovni sú aktéry konzultovaní. Nemyslíme si, že my tu z európskej úrovne môžeme ísť až e, dole na tú úroveň, ale my by sme chceli viesť diskusiu s členskými štátmi, byť e, transparentní, aby tá informácia, ktorá vychádza z Bruselu, poslúžila aj na národnej úrovni. E, chceme pokryť aj európsku dimenziu. Na európskej úrovni to spôsobuje isté obavy, ak niektoré regióny sú čistými dovozcami elektrického prúdu, pretože e, potom susedia budú musieť poskytovať potrebné kapacity a e, to sa už v niektorých regiónoch nerobí. A tým pádom som sa dostala k otázke k dôvernosti informácií a k citlivým obchodným informáciám. Uh, Áno, ako sme povedali, že chceme zverejňovať agregované informácie a to z dvoch dôvodov, aby sme uľahčili to administratívne bremeno. My sme podľa mňa navrhli niečo veľmi propočné a na druhej strane sa chceme vyhnúť tomu, aby, tá citlivá, aby tie citlivé obchodné informácie sa dostali do verejnosti. Napríklad, ak mladý, malý členský štát mm, má povedzme jeden podnik a ak tak aj v tom agregovanom údaji sa dá spoznať ten jeden podnik a môžeme z regio- e, na regionálnej úrovni ako si zaslepiť tie informácie a o, týka sa to povedzme aj ostrovov niektorých regiónov, aby sme vlastne sa vyhli tomu, že jeden región bude mm, exponovaný tej informácii. No a keď hovoríme o energetickej efektívnosti a použití niektorých infraštruktúr, to už zachádzame do detajlov. Máme ten pocit, že na jednej strane energetická efektívnosť, že toto je e, veľmi požadovaná vec, čiže my tento energetický prvok začlenujeme do našich scenárov. A keď hovoríme o infraštruktúrach, myslím, že by uh, sme mali udržiavať rovnováhu medzi tým, aká, uh, či, či chceme teda dostávať informácie. Myslíme si, že z perspektívy EÚ by sme chceli ponechať subsidiaritu na členské štáty a podľa nášho návrhu členské štáty sa potom môžu rozhodnúť, že v niektorých e, oblastiach ako mikrogenerácia môžu ísť do podniku alebo dokonca na úroveň domácnosti, ale to nie je realizovateľné zatiaľ, že môžu urobiť prieskumy a môžu komunikovať tento typ informácie Bruselu bez toho, že by sme eh, nejak dali požiadavku notifikácie podniku a potom by sme posúdili, ako, eh, či, či je teda toto decentralizované dosť. Súhlasím s vami eh, v efektívnosti generovania. Musím sa pozrieť na tie tabulky a zistiť, či iba informujeme o nominálnych kapacitách alebo či hovoríme aj o použití týchto kapacít, e, koľko hodín to bude fungovať a, fungovať a vyrábať nejaký typ energie. A takisto, či to hovorí o vybranej technológii a či takýto typ informácie môže byť zverejnený a komunikovaný e, táto informácia je, tieto informácie sú dostupné pri plánovacích úradoch a nemusia byť zbierané z podnikov. Čiže toto úsilie musia urobiť už organizácie členských štátov, aby do dvoch rokov centralizovali tento typ informácií a aby e, sa o ne podelili s inými členskými štátmi. Myslím si, že e, e, to ponechám pri týchto všeobecných pripomienkach, pretože e, toto bola prvá výmena názorov a nemusíme zachádzať do jednotlivých návrhov textu. Ak sú to nejaké zvláštne komentáre, špecializované komentáre, budeme veľmi radi, keď budeme môcť odpovedať na tieto otázky. Srdečná vďaka, tým môžeme ukončiť tento bod a Chcem vám eh, oznámiť, že lehota je 2. Eh, decembra pre správu 9. Ak by teda všetko eh, vyšlo, potom by predkladanie návrhov do 14. januára mohlo byť, ale december je osobitný mesiac vypočutia komisárov a tak ďalej, takže tam ešte to musíte brať s touto výhradou, ale 2. december to je dôležitý E, termín a potom budú mať politické skupiny možnosti predkladať pozmeňovacie návrhy. Ak nemáte žiadne požiadavky do ďalšieho bodu rôzne dnešného programu, potom končím zasadnutie. Želám vám príjemný večer a vidíme sa budúci týždeň, prečo sa nemôže stať, že by sme jeden týždeň vôbec nezasadali.